Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, vážení kolegovia, vítajte na dnešnom stretnutí výboru AFET. Už máme 15.08, takže navrhujem, že by sme mohli začať. Bod 1, e, prijatie zápisní, teda programu najprv. E, sú nejaké pripomienky? Nie, takže e, program je prijatý. Teraz bod číslo 2, schválenie zápisnice zo schôdze 29.11.2016. Pokiaľ žiadne pripomienky nebudú zaslané sekretariatu do konca tohto stretnutia, tak táto zápisnica bude schválená tretej. E, tretí bod na programe oznámenia predsedu, žiadne nie sú. Bod číslo 4, výmena názorov s ministrom zahraničných vecí Norska, vážený e, kolegovia, teší ma veľmi, že tu môže medzi nami privítať pána Borge Brendeho, tu na výbore AFED. On je ministrom zahraničných vecí Norska a spolu s ním je tu aj pani Slitmis, ktorá je veľvyslankyňou Norska pri EÚ. Pán eh, Brende, teší ma, že eh, ste dnes medzi nami, že sa budeme spoločne rozprávať o tom, akú pozíciu má Norsko, pokiaľ idem aktuálne medzinárodné otázky, najmä sa budeme sústredovať na región Arktidy a konkrétne zajtra bude e, spoločné hlasovanie AFED Envy, pokiaľ ide o správu o Arktíde. Arktický región. E, Norsko nie je členom EÚ, ale samozrejme sme dobrí priatelia a spojenci a partneri, naozaj veľmi spolahliví spojenci a E, takisto e, môžeme povedať, že Norsko je začlenené do nášho jednotného trhu tak veľmi, ako je to len možné pre nečlena EÚ. Naše vzťahy sú obojstranne prospešné. A pán minister Brende, už sme sa dnes vlastne stretli. Dohodli sme sa, že bude hovoriť približne 15 minút. Mhm. A potom e, mu môžeme položiť nejaké otázky, budú zaznievajú jeho odpovede a potom o štvrtej túto prvú časť stretnutia alebo dnešnej schôdze môžeme uzavrieť. Takže e, vzťahy Norsko-EU, jednotný trh, naša spoločná e, spolupráca pri misiách napríklad CSDP, e, medzinárodné iniciatívy, iniciatívy v oblasti zahraničných vecí, ako napríklad proces zmierenia Izrael-Palestína, proces osla. Naozaj tých tam zaujímavých je veľa a potom v druhej časti pán minister bude hovoriť aj o tom, o čom budeme hlasovať zajtra. A to je naša strategická priorita pre sever Európy a teda vrátanie aj arktického e, regiónu. Takže nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne, pán predseda, pán McAllister a gratulujem vám k zvoleniu do novej funkcie ako do funkcie predsedu tohto veľmi dôležitého výboru a som veľmi rád, že môžem dnes mať tú príležitosť vystúpiť pred členmi tohto výboru, ako povedal pán predseda a ako zdôraznil, my naozaj tiež e, podobne vnímame e, našu pozíciu, naše vzťahy ako vzťahy spojenectva z EU. Máme tu spoluprácu s, v rámci jednotného trhu, to je jedna indikácia, ale aj v tom dnešnom kontexte, v ktorom sa dnes nachádzame, chcem zdôrazniť tiež to, že Európska únia je pre nás oveľa viac než len vnútorný trh. EÚ je štruktúra, na ktorej sme sa dohodli po druhej svetovej eh, vojne. Najprv to bola Únia Únia ocele, potom EÚ a EÚ je eh, dnes našou hrádzou proti protekcionizmu, nacionalizmu, populizmu a aj by som povedal istou zárukou toho, že Európa naďalej zostane E, myslím, miestom, kde právny štát e, je základom našej spolupráce. A takisto e, zabezpečíme vďaka EÚ aj to, že naša časť sveta nebude opakovať veci z minulosti aj v súčasnosti. Práve preto je pre nás spolupráca EU veľmi dôležitá a práve preto aj my chceme silnú EÚ, dynamickú EÚ, aby sme mohli spoločne riešiť všetky výzvy, ktorým momentálne čelíme. Vieme, ako povedal Winston Churchill, že čím hlbšie dozadu sa môžete pozrieť, alebo ďalej dozadu, tým ďalej dopredu aj uvidíte. A ak si ak by ste si dnes chceli predstaviť Európu bez Európskej únie, bola by to slabšia Európa, rizikovejšia Európa a slabšia Európa. Pokiaľ ide o riešenie všetkých víziev, ktoré dnes e, prebiehajú a môžeme ich sledovať paralelne. Ako hovorí aj pán predseda, každý deň e, tieto výzvy cítime. Je to naozaj veľmi vážna situácia, v ktorej sa nachádzame. Z hľadiska geografickej vzdialenosti, e, to už vlastne dnes, dnes e, e, neznamená, že ak sme od niečoho vzdialení, tak už vlastne tie problémy sa nás netýkajú. To sme videli nakoniec e, na, vlastnej, na vlastnej oči, že zahraničná politika sa dnes e, stáva aj domácou politikou, domácou realitou. To je e, situácia, ktorú musíme riešiť v rámci našej spoločnej spolupráce. Sme všetci na jednej lodi a musíme E, vždy vystupovať v prospech takého e, sveta, takého nastavenia sveta, z ktorého ťažia všetky súčasnené strany a nie je to jeden proti druhému. A my chceme e, prispieť aj k formovaniu budúcnosti Európy a musíme samozrejme, a to naozaj tiež platí, byť zodpovednejší za našu vlastnú bezpečnosť do budúcna? To je veľmi dôležitá otázka. A práve preto v tejto oblasti musíme to spraviť viac a môžete sa v tejto veci plne spolahnuť na Norsko. My sme e, vždy e, odhodlaní podporovať európsku spoluprácu. Aj keď sme členom EÚ, e, podporujeme Európsku úniu, máme dohodu, e, či to je EEA, či to je Schengen, či to je spolupráca v rámci bezpečnostnej a Mm, teda politiky a politiky spravodlivosti. Myslím si, že prispievame ako Norsko k e, európskej budúcnosti a do roku 2021 Norsko poskytne viac ako 2,8 miliardy eur, čím bude podporovať jednotlivé členské štáty. Máme tie tzv. norské granty, granty EEA, a snažíme sa takým spôsobom dosiahnuť viac konvergencie aj ekonomickej v rámci EÚ. Možno jeden taký e, nevypovedaný slon e, je Brexit. Treba povedať, že Brexit bude mať dôsledky pre celú Európu, vrátane Norska a prichádza v čase, kedy by sme všetky naše zdroje mali vynakladať na to, aby sme riešili E, vonkajšie alebo externé otázky. Vieme, že ľudské práva sú pod tlakom v Turecku, vieme, aká situácia s Ruskom, potom je tu otázka migrácie, ekonomickej, sociálnej migrácie, situácia v regiónoch Magreb, Sahel, takisto máme novú vládu v Amerike. Aj e, to je rozhodne dôležitá téma a potom e, je tu samotný Brexit. Čiže aj preto sme radi, že Európska únia jasne hovorí, že Norsko vždy bude e, zaangažované do toho, akým spôsobom e, aj e, tá otázka Brexitu bude v najbližšom čase riešená. Ako povedal pán predseda, region Arktidy je tiež témou, ktorá sa na všetkých v Európe týka. E, gratulujeme aj a takisto aj parlamentu za, e, k tej práci, ktorú ste vykonali v prípade arktického regiónu. Ja si myslím, že svet sa mení veľmi rýchlo, ako sme už povedali, ale bohužiaľ jeden región, ktorý sa mení ešte rýchlejšie ako iné časti sveta je práve Arktída. Ochrana životného prostredia a ekonomický rozvoj v tomto regióne by mal e, by mali z ruka v ruke. Niekto to možno bude vnímať e, skôr v duchu buď jedno alebo druhé, ale ja si myslím, že my dokážeme ukázať, že arktický region je regionom medzinárodnej spolupráce, stability, mieru a predvídateľnosti. My sme plne implementovali všetky reštriktívne opatrenia, ktoré Európska únia predložila v rámci reakcie na to, čo sa stalo na Kryme a v Donbase na Donbase a takisto sme e, odhodlani spolupracovať na tej ľudskej úrovni aj s Ruskom na severe, takisto spolupracujeme environmentálne, spolupracujeme pokiaľ ide o jadrovú bezpečnosť a musím povedať, že sme, že sa nám podarilo riadiť e, a darí sa najmä riadiť jedne, jedný z najväčších e, rybolovných populácií vôbec na svete Minulý rok sme v prípade kaviaru napríklad získali viac ako 1 e, milión tón na severe v tomto regióne, čiže to tiež vychádzalo z mm, odporúčaní popredných e, vedcov a tie ryby sú tam aj naďalej, čo je pozitívne, dúfam, že aj iných ľudí to dokáže inšpirovať. A teda hovorím, že dá sa takto spolupracovať s Ruskom, napriek tomu, že v iných oblastiach možno e, toho napätia bolo viac než inokedy. Náš celkový cieľ v rámci našej arktickej politiky je uistiť sa, že Arktida zostane mieru milovným, stabilným a predvydateľným regiónom. A to je pozícia, ktorú, myslím si, máme spolu s ostatnými arktickými krajinami. Arktické krajiny súhlasia, že e, námorná legislatíva je e, právnym rámcom pre našu spoluprácu v Arktíde je to de facto ako keby ústava Arktídy a medzinárodné právo je vždy dobrým spôsobom, ako e, začať nejakú spoluprácu, ako konať e, v súlade s medzinárodným právom. A to všetci e, potvrdzujú a nič to nespochybňuje. V tomto regióne až tri kontinenty dokážu, dokážu spoločne spolupracovať a zároveň rešpektovať medzinárodné právo. 5 pobrežných e, krajín v tomto regióne súhlasia, že naše E, prípadné nároky, pokiaľ ide o kontinentálny šelf, sa budú riešiť e, v súlade s medzinárodným právom. To je niečo, čo dnes už nie je možné úplne automaticky vždy očakávať e, v dnešnej situácii, takže aspoň v tejto oblasti je to istý pozitívny, pozitívna skutočnosť, ktorú môžeme konštatovať. A potom máme tu dokument, ktorý pripravila komisia a vychádzame aj z neho, aj z dokumentov Európskeho parlamentu a vidíme, že v najbližších rokoch bude viac e, arktických e, zdrojov k dispozícii. Vieme, že do roku 2050 budeme mať na svete 10 miliard obyvateľov, dnes to 7, čiže ten objem proteínov, ktoré budú potrebné, e, alebo ten dopad po tých proteínoch bude naozaj veľmi výrazný a narastajúci počet obyvateľov na svete, to si bude vyžadovať viac energetiky, viac minerálov, viac tovaru, ktorý sa bude prevážať medzi eh, kontinentmi. Dokonca aj keď sa nám podarí oddeliť populačný raz od eh, rastu takýchto dopytov, tak určite tento dopyt istým spôsobom raz bude a teda treba eh, sa snažiť ošetriť ho aj s, mm, aj s tým, že popri tom budeme myslieť aj na emisie CO2, na environmentálne otázky. Region Arktidy to je najmä oceán, teda modré hospodárstvo to E, predstavuje mm, veľké pozitívne e, možnosti, pokiaľ ide o hospodársky e, rast a iné. My chceme zdôrazniť, že pokiaľ nikto v Arktide nikto nežije, alebo je to iba pár tisíc ľudí, to je jedna vec. A ja viem, že pán predseda, aj vy to dobre viete, že Norsko využíva zdroje oceánov alebo mori e, v Arktíde, v Arktickom regióne už viac ako 10 tisíc rokov. Máme viac ako 10 našich obyvateľov, ktorí v tomto regióne žijú. Žiadna iná krajina e, takéto číslo nemá, teda na sever od e, severnopolárneho kruhu. A aj veľká časť norského územia sa nachádza nad severným polárnym kruhom. Dve tretiny našich exportných príjmov pochádzajú z hospodských aktivít, ktoré sa týkajú mora, námorných aktivít a z morských zdrojov. A práve preto máme e, veľký záujem na tom, aby sme podporovali trvodržateľné manažovanie e, oceánov v tomto regióne. Počas desaťročí sa nám darilo udržovať integrovaný ekosystém na základe správneho hospodárenia s oceánmi. Je to iba zhoda okolností, ale asi pred 12 rokmi som bol v tej istej parlamente, a som prekladal prvú e, bielu knihu o ekologickom e, eh, správaní oceánov. V tom čase som pôsobil ako minister životného prostredia a myslím si, že Európska únia sa chopila tejto témy. Je to prístup, ktorý sa zakladá na vedeckých poznám, poznatkoch eh, na trvalo udržateľnom využívaní zdrojov. E, čo je pre mňa veľmi dôležité, je to, že sa nám podarilo preukázať, že je v skutku možné sklbiť e, rybolov, akvakultúru, e, dopravu a energetiku so zdravým životným prostredím v oblasti mori. Barencevo more je stále najbohatšie, najčistejšie na celom svete. A to je naša spoločná hodnota. Vážený pán predseda, to by bola, hádam, všetko, čo som chcel povedať o Arktíde. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi Úniou a Norskom e, v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky, veľmi úzko e, navzájom spolupracujeme e, vysoká predstaviteľka a ja budeme organizovať stretnutie darcov DHL začiatkom mája darcov pre Palestínu a to je jediné miesto, kde Izrael a Palestína eh, si sadnú za jeden stôl a mm, hovoria o konkrétnych opatreniach, ktoré by mohli zabezpečiť zvýšenie príjmov na strane Palestíny a eh, vytvárať potrebné štátne inštitúcie v Ramalahu. Veľmi úzko spolupracujeme eh, v ohľadom Sýrie. My sme iniciovali konferenciu venovanú Sýrii, ktorá sa konala vo februári minulého roku. Urobili sme spolu s Nemeckom, Spojeným kráľovstvom a mm, e, Egyptom. Pani vysoká predstaviteľka volá po e, pokračovaní tejto e, konferencie s tým, aby sa urobila inventúra plnenia slubov. Európska únia a Norsko si splnili svoje sluby, nie som si istý že to isté môžeme povedať ohľadom ostatných účastníkov. Budeme pripravať politické riešenia, e, budeme podporovať e, činnosť Stefana de Misturi, budeme e, úzko spolupracovať s ohľadom Líbie, Kolumbie, kde Norsko zohrala dôležitú úlohu pri E, sprostredkovaní e, mierovej dohody a takisto v oblasti Západného Balkánu. Najmä e, si veľmi dobre uvedomujeme, že to môže byť ďalším horúcim bodom v našom programe. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na vašu reakciu a diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister Brenda, za úvodné poznámky. Navrhujem, aby sme urobili prvé kolo, aby každá politická skupina eh, sa mohla viedriť. Odporúčam, eh, aby sme obmedzili eh, vystúpenie každého rečníka dvomi minútami, potom by sme mohli prípadne robiť druhé kolo. Ako prvý vystupí pán Galer v mene EPP. On je zároveň tieňovým spravodajcom v správe Ortide. Ďakujem veľmi pekne. Srdečne vás vítam, pán minister, tu som. Ďakujem za eh, vaše odkazy. Eh, eh, okrem iného na Arktínu počas minulého funkčného obdobia som bol spravodajcom o Arktíde a som využil vašu pohostinnosť. Navštívili sme Snovec, Hammerfest a zúčastnili sme sa na ceste severskými krajinami na výskumnej lodi. To bolo veľmi poučné a odvtedy sa veľmi e, e, bezprostredne Mark Arktídov vrátanie prípravy správy. I keď ste boli kedysi ministrom zahra- e, o, o životného prostredia, ste ministrom zahraničia, e, v našom výbore vždy som e, dôvodil, že keď hovoríme o Arktíde, musíme pristupovať k tomu vyvaženie a musíme zohľadňovať všetky hľadiska, životné prostredie, dopravu, výskum, bezpečnosť, a tak ďalej. Takže stále sa držím tohto prístupu. Teraz e, kladieme väčšie dôraz na životné prostredie a to je e, zrejme vám blízke a príjemné. A moja otázka znie, keď e, vaši odborníci e, e, budú kontrolovať e, náš návrh, veľmi rád by som e, získal od vás spätnú väzbu, e, či, eh, sa nemyslí, či si nemyslíte, že sme trošku prekročili svoje kompetencie. Eh, eh, Znepokojú ma, že máme veľmi dobré nápady, pokiaľ ide akýkoľvek región sveta. A tri členské štáty sú členmi aj Arktickej rady, majú územie na sever od polárneho kruhu, ale Teda moja otázka znie e, podľa vás, či sme trošku neprekročili svoje právomoci v tomto smere, e, aby sme to nemuseli e, skorigovať skôr či neskôr. Ďakujem pekne. V mene sociálnych demokratov. Pán Ogenfreund, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister zahraničia. Ďakujem te, pekne za to, že ste prišli medzi nás a vystúpili. V celku ste e, pomerne e, v priezdnevých tónoch e, nakreslili obraz vzťahov medzi Norskom a susedným Ruskom. Mm, trochu ma to, alebo dosť ma to prekvapilo. Som skôr toho názoru, že vzťahy s Ruskom sa v ostatnom období tak e, e, zhoršili, pokiaľ hovoríme o európsku stranu, že e, nebudeme počuť nič pozitívne v tomto smere z úst predstaviteľov iných štátov, ale prekvapuje ma, dokonca teší, že zistujeme, že existujú pomerne dobré vzťahy medzi Norskom a Ruskom, potom, ako som pozeral seriál Occupied, neviem, či poznáte eh, tento televízny seriál, norský seriál. Eh, Dívate sa na mňa trošku prekvapenie. Viete, o čom hovorím? Áno. Mm, v tomto seriáli mm, mm, sa eh, vykresľuje pomerne zlé ruské zámery v tejto oblasti. A o to viac som prekvapený vašimi slovami. Bol by som rád, keby ste e, e, e, sa podrobnejšie pristavili. Samozrejme, aj nám, aj Rusom veľmi závisí na dobrom životnom prostredí, ale ako vnímate, vnímate ďalší vývoj vzťahov? Druhá otázka súvisí s Brexitom. Nemusím vám to vysvetľovať. Viete o tom, že v ostatnom čase sa hovorí, že Británia môže sledovať e, príkladu Norska, pokiaľ ide vzťahy s e, úniou. Um, som zvedavý, či e, máte na to nejaký názor, či by to bolo prospešné aj pre Európsku úniu a Veľkú Britániu, keby išli vašou cestou. Ďakujem pekne. Ďakujem. Charles Tenok v mene ECR. Ďakujem, pán predseda. Vážne, pán minister, tu som. E, pripomínam e, e, kolegovi z SND, chápem, že Norsko má veľ, rozsiahlú hranicu aj členským štátom NATO, takže nemá inú možnosť, ale mať dobré vzťahy s ruským medveďom. Pokiaľ o, hovoríme o Brexite, som bol zastancom kampane Zostaňme, prehrali sme, ľutujem to, ale som dúfal, že Brexit bude meký a že bude niečo podľa eh, vzoru Norsku, že Británia zostane v celnej eh, únii podpíše e, obchodné dohody, ale e, na Margo pána Freunda e, je jasné, že tak sa to nestane. Minister, premiérka Mayová jasne povedala, že mm, Británia pôjde cestou tvrdého Brexitu a nebude súčasťou či už EFTA alebo Európskej hospodárskeho priestoru. Mm, moja otázku, či by Norsko vytalo opätovný vstup Británie do EFTA pretože eh, niektoré uniky informácie hovorí o tom, že Norsko sa obovala, že, eh, že by sme eh, mohli využiť právo e veta a narušiť dynamika, dynamiku troch členov EIA, ale nie členských štátov únie. Druhá otázka súvisí so slobodou pohybu. E, Európska únia hovorí o tom, že štyri slobody e, e, nepodliehajú diskusiem, ale som sa radil s právnikmi, ale podľa nich, podľa článku 112 by bolo možné, aby Spojené kráľovstvo mohlo jedno stranne limitovať počet migrantov z 30 členských štátov EIA Eh, aký je to, eh, na to máte názor, eh, aký je to naozaj tak, prečo britská vláda to nepreskúmala ďalej, takisto aj 27 členských štátov únie. Ďakujem. Mene liberálov, pán Pet, je on zároveň spravodajcom AFET pre oblasť Arktídy. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi rád vás vidím opätovne, pán Borgie. A mm, čas je veľmi dôležitý. Zajtra tu budeme hlasovať aj spoločnú správu AFETu a ENVY eh, ohľadom Arktídy. Mám na vás dve otázky. Veľmi krátko ste sa vedeli o vašom vzťahu s Ruskom, ale je pravda, že počas uplynulých niekoľkých rokov Rusko výrazne zvýšilo svoju vojenskú prítomnosť eh, v ruskej časti Arktídy. Tak tomu nebolo počas uplynulých 15 až 20 rokov. Hm, čo si myslíte, prečo Rusko hm, posilňuje svoj, hm, svoj vojenský potenciál v Arktíde? Za akým účelom? A druhá otázka. Čína, India a niektoré ďalšie vzdialené krajiny prejavujú stále väčší záujem o dianie v regióne Arktídy. Do akej miery to pocitujete v Norsku spolu s vašimi susedmi? Či už ide o zvýšený záujem Číny, Indie alebo ďalších väčších štátov? aký e, vplyv e, e, viete predvídať z hľadiska činnosti Arktickej rady, pretože majú tam status pozorovateľov, ale aj ďalšieho vývoja v tomto regióne. Mám hovorí o, o, o úlohu krajín, ktoré priamo nepatria do tohto regiónu. Ďakujem pekne v mene Zelených pani Valero. Ďakujem. Budem hovoriť po švedsky. Tu som e, so svojím norským susedom. E, obyčajne si celkom dobre rozumieme, takže je fajn, že môžem hovoriť aj po švedsky. E, povedali ste, že e, vývoj je veľmi rýchly, e, čo sa týka tej aktivity. A presne o to tu ide, to globálne oteplovanie. To má vplyv aj na arktické oblasti. Vyššie teploty sú tam. A to teda znamená, že vidíme teda ten vývoj, ktorý tam vidíme. Otvárajú sa tam vody a teda môžeme ťažiť Eh, ropu, plyn, môžeme loviť ryby, kde to v minulosti nebolo možné. Ale to nie je len pozitívne, že sa vlastne otvára táto oblasť eh, nejakej väčšej aktivite, ale eh, je to veľmi aj negatívne. Napríklad ropa a plyn sú aj dôvodom, prečo sa topí ten ľad, teda môžeme mm, ťažiť viac plynu a ropy. A minulý rok E, Norsko vydal tiež nové licencie e, na ťažbu v Arktide a ja sa teda veľmi kriticky k tomu staviam a dúfam, že nebudete v tom pokračovať, pretože ropa a plyn sú našim obrovským problémom. Nie naopak, najlepšia ropa, ktorá sa tam nachádza, tá sa, teda najlepšia ropa je taká, ktorá sa nepoužije. Čiže E, otázka je, že aké máte vy plány na ťažbu norskej ropy a plynu v Arktíde. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Predstaviteľe všetkých politických skupín, ktoré prejavili zem, už sa viedrili. Pán minister Traja, kolegovia, tiež by sa chceli viedriť. E, súhlasíte s tým, že by som každému poskytol minútu, potom by sme to uzavreli s tým, aby, sme, aby ste mohli e, na všetko reagovať naraz. Takže ešte traje kolegové. Iba jednu minútu. Pán Bistisen, podpredseda, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, ďakujem, že ste prišli. Ehm, zrejme bolo by jednoduchšie bez tlmočenia. Budem hovoriť po anglicky, hovorili ste o protekcionizme a súhlasím, že určité udalosti môžu to posilňovať ale e, nemohlo by e, Norsko podporiť ešte väčší objem voľného obchodu s Úniou najmä pokiaľ ide o polnohospodárstvo e, e, z dánskeho hľadiska, by sme boli radi, mm, aby sa vyriešila otázka e, zdanenia. Dúfame, že to podporíte a budete spolu s nami bojovať proti protekcionizmu. A druhá otázka sa týka, týka Arktídy. Dánsko má záujem o Grónsko a musíme posilniť e, bezpečnostné záchranné e, operácie, keď sa stanú nejaké nehody s e, obchodnými loďmi a tak ďalej. Domnievajte sa, že Únia by tiež mala zohrávať aktívnu úlohu, alebo treba to ponechať iba na arktické štáty. Ďakujem pekne. Teraz pán Boštinárov, sociálny demokrati. Ďakujem pekne. Vážny pán minister zahraničia, ďakujem pekne za vaše vystúpenie dve krátke dôležité otázky. Poprvé, ako hodnotíte uh, uh, úlohu uh, Ruska v Balckom mori? Minulý týždeň som sa zúčastnil diskusii na sede s fínskymi a švedskými účastníkmi. Aký máte názor o vývoj v Balckom mori? A čo si myslíte o ruskej úlohe? E, v tomto regióne. Po druhé, keďže veľmi dobre poznáme úlohu, ktorú e, e, zohrávala vaša krajina počas najnovších dejín pri sprostredkovaní mnohých sporov. Čo by ste nám poradili vo vzťahu k Rusku s vedomím toho, že naše vzťahy sa viac komplikujú, znepokojujú nás s tým, aby sme sa vyhli negatívnej špirále? Ďakujem. Ďakujem pekne. A napokon pani Fotiga je podpredsednička Výboru pre bezpečnosť a obranu. Ďakujem pekne. Vítam vás, pán minister. Minimálne dvakrát ste spomenuli námorné práva v súvislosti s Arktídou, ale militarizácia Arktída, Arktídy je v plnom rozpore s námorným právom. Čo si o tom myslíte? Čo by ste vedeli eh, eh, predvídať? E, s čím by sme mali rátať. A druhá otázka, či vás z, e, znepokojuje e, e, prípadné e, e ruské e, zámery v oblasti Norska, Arktidy a nakoľko ste pripravení zabezpečiť energetickú bezpečnosť pre napríklad Poľsko. Ďakujem pekne, kolegovia. Vypočuli sme si veľmi rozsiahle e, otázky. Pán minister, máte k dispozícii zhruba 20 minút, aby ste mohli reagovať e, na maximálne počet otázok. Takže nech sa páči, zvolte si vlastné priority. Máte slovo. Thank you so much, uh, and th- ďakujem. A ďakujem aj za veľmi eh, zásadné otázky k celému radu oblastí. Takže pokúsim sa to trošku zoskupiť. Najprv pani polskej poslankyne otázke energetickej bezpečnosti. To je kľúčová otázka pre všetkých. Myslím, že Norsko je veľmi predvydateľným partnerom EÚ, aj pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť. Približne 25 zemného plynu, ktorý spotrebúva EÚ, pochádza z Norska. Samozrejme, nie som e, objektívny, ale myslím, že politické riziko súvisiace s dovozom norského zemného plynu je nulové. A takisto sme viac než ochotní rozvíjať toto partnerstvo aj ďalej. Vieme, že zemný plyn je v mnohých ohľadoch mostom eh, alebo teda možno aj pomôckou, ako prejsť eh, v spoločnosti k väčšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov. Vieme, že aj uhlie EÚ zohráva dôležitú úlohu v energetickom mixe môžeme nahradiť eh, zemný plyn uhlím a emisie CO2 sú polovičné v prípade zemného plynu v porovnaní s uhlím. Takže tiež je to veľký príspevok k celkovej politike dosahovania eh, záväzkov z Parížskej eh, dohody. No a keď sa pozriete na norský kontinentálny šelf, ropu a plyn, tak plyn má všetky tie vlastnosti, ktoré som práve spomenul, okrem toho, že je tam energetická bezpečnosť a rôznorodosť, nižšie emisie CO2, ak nahrádza e, ťažšie fosílne paliva a takisto je tu fakt, že celý rozvoj nášho kontinentálneho šelfu podlieha veľmi prísnym environmentálnym obmedzeniam, asi najprísnejším na svete. A v dôsledku toho vidíte, že emisie CO2 sú e, medzi tými najnižšími na svete pri teda ťažbe ropy a plynu v Norsku. takisto severná časť Norska ukazuje, že aj rozvoj e, priemyslu, polnohospodárstva, rybolovu môže ísť ruka v ruke s iným vývojom, ktorý súvisí s uh, ťažbou minerálnych olejov a tak ďalej. Ak sa dodržiavajú všetky štandardy. No a využívame nielen najlepšie dostupné technológie, ale ideme ešte o krok ďalej. To, že máme najčistejšie, najbohatšie mm, mm, energetický mix, to je asi dôkazom toho. No a potom tu bola otázka týkajúca sa Ruska. Ako sa vysporiadať s Ruskom. faktom je, že je tu veľmi asymetrická situácia na severe. Na hranici Norska a Ruska na... nachádzajú sa tam obrovské koncentrácie mm, vojenských síl okolo Murmansku a na celom tomto polostrove, takže E, s tým sme mali dočinenia aj počas studenej vojny. Práve ste tu aj spomenuli, že takmer sa zdvojnásobil vojenský rozpočet v Rusku od roku 2005 do dnes. Preto prostredníctvom NATO a prostredníctvom Európskej únie sa snažíme to riešiť. A preto sa musíme spoliehať na solidaritu na to a samozrejme je to základom našej teda je tam tá solidarita v článku 5 to To je základom tiež našej bezpečnosti. A zároveň sa sústredíme aj na posilnenie našich obranných schopností. A myslím, že e, pri súčasnej bezpečnostnej situácii v našom okolí Európa, ako som povedal tiež na úvod, je v situácii, že musí mm, zobrať väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť. Takže to je naozaj najvyšší čas. A je to aj v súlade s našim vlastným národným záujmom. Ale ak ako to teda na severe e, zvládame a e, teda pokračujeme v spolupráci s Ruskom. Zároveň sme implementovali všetky reštriktívne opatrenia, sankcie, ktoré EÚ prijala. Myslím, že EÚ vlastne zareagovala na to, že Rusko porušilo medzinárodné právo tým, že anektovalo Krym a destabilizovalo Donbaský región. Čiže zareagovali sme sankciami, čiže nemali by sa exploatovať zbranie, nemali by sa do toho vojensky zapájať. A to bola reakcia na nerešpektovanie ukrajinskej hranice. Potom Minsk 1 a Minsk 2, ako všetci vieme. A mm, pokiaľ by sa dodržiavali, tak by už nebol dôvod na sankcie, ale nemôžeme sankcie zavádzať ako reakciu na prvú situáciu od druhej svetovej vojny, keď jedna európska krajina zabrala časť druhej európskej krajiny Nemôžeme tieto sankcie zrušiť bez toho, aby sme videli nejaké reálne zmeny. Čo by to bolo za precedens? Takže ja plne podporujem Európsku úniu a jej spôsob riešenia tejto otázky. Ale zároveň, ako som už povedal, musíme pokračovať v spolupráci medzi ľuďmi v spolupráci s Ruskom v Arktíde, pretože je to aj v záujme Ruska, aby, aby sa v tomto pokračovalo napríklad e, záchranné operácie. Mali by sme e, prestať e, v spolupráci na záchranných operáciách v Barencovom mori? Nie. Toto je v našom spoločnom záujme a dúfame, že aj v budúcnosti bude iný postoj voči ľudským právam občianskej spoločnosti, LGBT a tak ďalej. A takisto, pokiaľ ide aj o rešpektovanie hraníc iných krajín zo strany Kremľa. Potom sa otázky týkali Brexitu. nemáme nejakú väčšiu e, jasnosť v tom, ako, aký bude modus operandi britskej vlády po e, prejave Terezy May. Zdá sa, že Spojené kráľovstvo sa teda rozhodlo pre dohodu o voľnom obchode z EÚ. Keď teda sa ukončí to oddeľovanie, keď sa bude teda článok 50. Takže toto je teraz aj základom rokovaní medzi EÚ. Najprv sa teda musí dohodnúť oddelenie, potom sa bude rokovať o dohode voľnom obchode, ak som to správne pochopil z prejavu premiérky ale aj z toho, čo povedal David Davis, Liam Fox a môj kolega e, Boris Johnson, takže nejde o e, nejakú snahu byť súčasťou colnej únie alebo jednotného trhu. E, Británia to chce riešiť nejakou klasickou dohodou o voľnom obchode. To je zaujímavé pre Norsko, pretože dnes eh, v rámci členstva v Európskom hospodárskom eh, priestore sme súčasťou jednotného trhu, čiže máme spoločný trh aj s Britániou. Čiže mnoho z tých istých víziev, pred ktorými sa ocitá EÚ, musím dodržiavať aj váš čas, eh, takže budeme s tým mať dočinenia, takže budeme veľmi úzko spolupracovať s komisiou, pretože ak EÚ vypracuje v dohodu o obchode, budeme to musieť veľmi pozorne sledovať, pretože sme v tom, na tej istej lodi. Hypotetické otázky súvisiace s tým, že čo by bolo, keby sa Británia nerozhodla pre dohodu o voľnom obchode, v politike sa, nemajú odpovedať na, e, e, sa nemá odpovedať na hypotetické otázky, takže budem sa toho pridržať. Ja by som to zodpovedal, keby to bolo zájme u Spojeného kráľovstva. A môjmu britskému priateľovi by som rád povedal, že vnímame to rovnako. Ja som tiež e, si prijal, aby Británia ostala v EÚ. Určite by sme boli potrebovať tú druhú najväčšiu alebo tretiu najväčšiu ekonomiku. Podľa toho, ako sa na štatistiku pozriete, najväčšiu vojenskú silu v Európe ako súčasť EÚ a to v týchto veľmi turbulentných časoch, kedy Európa musí e, posilniť svoje úsilie a mali sme využiť najlepšie mozgové kapacity tak v EÚ ako aj v Británii na riešenie tejto veľmi komplikovanej situácie. Ale je to teraz tak. No a samozrejme musíme rešpektovať čo e, ľudia v Británii rozhodli. Yeah, well, yeah. So, um, no, I was instructed to say something. Teraz mi povedala, čo mám povedať. <laughs> Takže otázka k e, správe o Arktide. Ako som už povedal e, na úvod, sme veľmi spokojní s touto správou. Myslíme si, že je to dobrá správa. aj tie a, a tie kompromisy sú dobre vyrokované. A mojej švedskej kolegyni by som chcel povedať, že žiaľ vidíme, že zmeny život, environmentálne sa dejú dvojnásobnou rýchlosťou v Arktíde, čo nás veľmi znepokojuje. Vidíme to, keď ide o ľadovce, keď ide o habitat mnohých zvierat a druhov takže Arktida sa otvára a dôvod, e, prečo tomu tak je, je veľmi, veľmi e, mm, negatívny. Bohužiaľ je to tak a som rád, že tak EU ako aj Norsko e, teda sa snažia implementovať politiky, ktoré majú na pomoc dosiahnuť e, naplnenie záviskov z Paríža. Samozrejme, Chceme to e, dodržiavať a veľmi úzko spolupracovať s EÚ. Takže. Potom tu bola otázka od našich dánskych priateľov hm, ohľade voľného obchodu a protekcionizmu. My sme v situácii, že EÚ a Norsko veľmi úzko spolupracujú prosím prostredníctvom jednotného trhu. A keď sme sa stali súčasťou jednotného trhu e, v roku 1992 e, v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kde sme sa rozhodli nebyť súčasťou e, celnej únie. To bola veľmi ťažká mm, fáza, pokiaľ išlo rokovania o členstve a vyústilo to do referenda v roku 1994. Ako som povedal, 10 nášho obyvateľstva žije za polárnym kruhom. Toto obyvateľstvo na severe Norska e, sa veľmi intenzívne venuje polnohospodárstvu. V porovnaní s tou úžasnou rovinou v Dánsku, s tými malými uh, dedinkami. My máme polnohospodárstvo v kopcoch aj na, naozaj na severe a to je súčasť našej stratégie, že chceme, aby ľudia na severe žili. No asi si viete predstaviť, že sú viaceré dôvody, prečo je to dobré environmentálne, z pohľadu bezpečnosti, ale musím priznať aj to, že farma na severe Norska s desiatimi krávami, ak má konkurovať E, farme s tisícimi krávami v Dánsku, tak to nie je rovn, nie sú rovnaké podmienky pre všetkých. A myslím si, že tá farma na severe Norska nerobí nejaké veľké škody, je veľmi ekologická a tak ďalej. Ale môžeme roz, samozrejme hovoriť o rôznych aspektoch Sú tam výborné návrhy zo strany EÚ, pokiaľ ide o náš prístup k exportu spracovaných rýb, o tom môžeme hovoriť, samozrejme, ale chcel som eh, vyzdvihnúť aj dôvody prečo. No ale cez VTO sme tiež viazaní, aby sme sa pohli vpred, preto Norsko, Švedsko, eh, pardon, Švajčiarsko, Kanada sa dohodli na, pred rokom Nairobi na MC10, že postupne odborajú všetky mm, exportné dotácie do polnohospodárstva. Naozaj eh, to niektorých našich farmárov veľmi zasiahlo, ale urobili sme tento kompromis a nedostali sme za to teda naozaj nejakú veľkú protihodnotu, ale Takto sa vyrokovalo vo VTO. E, VTO je e, tým múrom proti protekciozizmu a potrebujeme naozaj silné múry v mnohých oblastiach v nadchádzajúcich rokoch, bohužiaľ. Thank you, Minister Brenda, for addressing. Ďakujem, že ste vystúpili pred e, výborom. Ehm, myslím, že to bola eh, zaujímavá rozpráva pred tým hlasovaním o správe, ktoré bude teda zajtra spolu s výborom Envy. Než vám eh, poďakujem, chcem vám zablahoželať vám a vašej krajine. Mal som čas prečítať si eh, čerstvo zverejnený index demokracie. Neviem, či to poznáte. Index demokracie je vlastne index, ktorý zostavuje Uh, Economist Intelligence Unit uh, a je to 167 krajín, ktoré sú raz ročne posudzované. Nemecko bolo tuším na 12. či 13. mieste. Bronzovú medailu získalo Švedsko. Na druhom mieste sa umiestnil Island. Ale opäť Norsko je považované za najlepšiu demokraciu s najvyššími štandardmi na svete. Takže blahoželám vám a môžem povedať, že sme hrdí, že máme takéhoto dobrého suseda. Takže prajem vám ešte príjemný pobyt v Európe a e, pokračujeme v týchto dobrých vzťahoch medzi EU a Norskom. Thank you. So we're uh, under a bit of time. Takže máme už uh, malý časový sklos, takže poprosím, uh, prejdime na body 5, 6, 7 a 8. Západný Balkán teda. Máme správy prenasledované krajiny, Albánsko, Bosna, Hercegovina, Macedónsko a Čierna hora. Za každý máme 20 minút, takže začneme s Albánskom. Vystupí e, pán spravodajca Fleckenstein, vystupí aj k podmienovacím návrhom, ako kompromisným návrhom a potom e, môžu byť otázky a odpovede. Takže nech sa páči pán Fleckenstein. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, budem hovoriť po nemecky. Ďakujem. Ďakujem všetkým ktorí sa zúčastnili eh, počas prvého, eh, eh, prvej diskusie v novembri a predložili 231 pozmeňujúcich návrhov. Som veľmi rád, že sa nám podarilo ehm, urobiť 18 kompromisov a tým ošetriť takmer všetky sporné odseky a E, s tým e, v zásade súhlasili všetci spravodajcovia, teneví spravodajcovia a za to e, úprimne ďakujem všetkým tenevým spravodajcom za skvelú spoluprácu. Myslím si, že to posilňuje výpovednú hodnotu, keď môžeme zdôrazniť, že väčšina hodnotení pokroku Albánska pri reformách v rámci prípravy e, na e, členstvo v Únii vnímajú rovnaké mm, politické strany. E, Albánsko stále plní kľúčové priority, to je nespochybniteľné. Teraz mm, ide o dôležité prvé kroky pri realizácii reformy súdnictva. To je viaceročný proces, o tom vieme. Robí sa to súbežne e, e, s rokovaním o ďalších otázkach. Ústredným bodom je e, proces hodnotenia. Je dôležité, aby dôveryhodnosť reformy súdnictva bola posilnená máme pozitívne hodnotenie Benátskej komisie a teraz e, táto kontrola uznič, tejto kontroly nič nebranie. Teraz je e, veľmi dôležité rozbehnúť reformu súdnictva, čo je základom e, kontroly všetkých súdcov a prokurátorov. A to nie len zaslohou vlády, ale celého parlamentu, vrátanie opozície predstaviteľe, ktorí e, napokon e, spoločne e, schválili potrebnú legislatívu v parlamente. Pokračuje reforma verejnej správy, i keď trošku pomalšie, ako by sme si prijali, takisto vidíme jasné znaky úspechov v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii, i keď to nie je dostatočné Máme pokrok v oblasti e, protikorupčných e, zákonov a e, pri boji s diskrimináciou ochrane menšín. Napriek tomu v správe sa hovorí, ktoré ďalšie potrebné, ktoré očakávame v našom výbore a v parlamente. Ide o ukončenie reformy súdnictva a nie e, jednotlivé úspechy, ale trvalé úspechy v boji s organizovanou trestnou činnosťou. A to nejde, e, e, tu nejde o, o, o policajné vyšetrovanie, ale aj potrestanie a napokon, napokon potieranie kriminálnych sietí. Treba posilniť protikorupčnú legislatívu. Už sa mi skončil ten čas. Koľko potom e, mám k dispozícii? Ale myslím si, e, že 10 sekúnd ste mi ubrali. Dobre, budem e, len e, heslovite. Po, e, je dôležité pokračovať reforme z, e, občiannej správy, spolupráci s občianskou spoločnosťou, menšinami a e, dialogu. Pokiaľ ide E, pozmeňujúce návrhy. E, chcel by som vyzdvihnúť spoluprácu a ešte spresnem niektoré hľadiska. Sem patrí modernizácia e, vzdelávania ochrana životného prostredia, e, jeho zaposilnenia úlohy ombudsmanu, politika rovnosti, takisto aj posilnenia politickej stabilizácie. Dúfame, že k tomu prispieje Albánsko. Hm, ďakujem, že ste mi e, zdôverili e, sa s úlohou prípravy hm, e, kompromisných návrhov a ďakujem všetkým teným spravodajcom ešte raz za konstruktívnu spoluprácu. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Máme k dispozícii 20 minút pre celú reformu, takže 1,5 minúty pre tenevých spravodajcov, ak zostane čas, tak ešte pán Gnosen. Ako prvý pán Kukan, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pán Fleckenstein za vyloženú správu, za skvelú spoluprácu. Podporujem kompromisné e, pozmeňujúce návrhy, pretože e, sú v súlade s hlavným e, smerovaním správy. Podporujem pokračovanie integrácie Albánska. Treba podľa mňa uznať, že krajine sa podarilo dosiahnuť značný pokrok. Mali by sme vyslať signál, a povzbudiť e, pri pokračovaní dôležitých reforiem, e, najmä v oblasti súdnictva, s tým, aby sa dosiahol e, značný pokrok v oblasti piatých kľúčových priorít. Mali by sme urgentne vyzvať politikov Albánska, aby sa pripravili, aby posilnili prípravu na voľby. Znepokojujú ma nedostatočný pokrok pri schváľovaní legislatívy v parlamente. E, sú tu ešte ďalšie v oblasti, oblasti najmä boj s korupciou, organizovanou trestnou činnosťou, ako aj e, boj s výrobou a obchodovaním s narkotikami. E, takisto podporujem pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o slobodu médií, ale aj v niektorých ekologických otázkach v Albánsku. Myslím si, že je dôležité podporiť úlohu Albánska, pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu. A posledná poznámka. pokiaľ ide o práva menšin, ochranu e, práv, tam, tam sú ešte problémy, ale to ma prekvapuje, pretože táto téma nikdy nebola taká problematická doteraz, dokonca ani v čase, keď e, spravodajca bol Nikos Kuntis, kolega z Grecka, dokonca im vtedy to nevadilo, takže to ma prekvapuje, ďakujem. Ďakujem, pán Kukan. Charles Tenok ďalej. Uh, uh, ďakujem. E, gratulujeme aj Ebanovi Fleckensteinovi k vyváženej správe v mene skupiny e CR. Albánsko je kadiacká krajina, ktorá naďalej sa snaží e, reformovať a prijať tie, e, implementovať tie príjemné, tie potrebné reformy v súvislosti z aký, či už je to oblasť práva, spravodlivosti, boj proti organizovanému zločinu. Zdôrazňujem tiež to, čo aj pán Kuka, samozrejme je to veľký problém naďalej aj z pohľadu vnímania našej verejnosti je to vlastne problém regionálny, netýka sa na Západnom Balkáne iba Albánska. A takisto vítam prijatie navrhovaných zmien e, v parlamente v Albánsku a potom je tam jeden odsek, kde sa píše, že v poslednom čase bolo tam navýšenie počtu žiadateľov o azyl z Albánska v Európskej únii. To je tiež vec, ktorú treba riešiť, keďže e, azylové žiadosti z kandidátskych krajín EU. To je samozrejme kontroverzná téma, ako je to možné zladiť s prísľubom týchto krajín uplatňovať právny štát a e, kodenské kritéria. A takisto mám isté objavy, pokiaľ ide o e, albánskych džihadistov a aké opatrenia boli zavedené, najmä teraz, e, keď islamský štát je pod tlakom na Blízkom východe a dúfajme, že e, aj islamský štát bude porazený, čo skoro to by mohla byť jedna dobrá vec, ktorú Trump e, aspoň spraví a treba aj džihadistov e, trestne stíhať, pokiaľ, boli, pokiaľ zúčastňovali na nejakých zločinoch proti ľudskosti na Blízkom východe. Ďakujem pekne. Ďalej Alde. Well, thank you, Chair. Uh, first of all, I would like to congratulate... Ďakujem pekne. Gratulujem pánovi Fleckensteinovi, hovorí pán Kiučuk e, k tejto správe. A čo sa týka pozmeňovacích návrhov, e, hovorí sa tam e, o pokroku, ktoré Albánsko, ktorý Albánsko dosiahlo za posledný rok. Prijali sa tam kľúčové prioritné oblasti, alebo reformy v týchto oblastiach, spravodlivosť a tak ďalej. A to je dobrý dôvod preto, aby komisia, Európska komisia odporúčila E, rokovania o vstupe Albánska do EÚ. Malo by sa to po voľbách v Albánsku aj spraviť. A teší ma, že pán Fleckenstein, ako aj ďalší ľudia, to vnímajú podobne v rámci pozmeňovacích návrhov. Teraz je naozaj čas na to, aby Albánsko sa počalo tento proces. Samozrejme sú tam naďalej isté výzvy, sú tam e, pozmeňovacie návrhy, ktoré to aj spomínajú, budú parlamentné voľby v krajine roku 2017 a tie budú tiež testom toho, nakoľko daná krajina táto konkrétna krajina je pripravená e, na započatie prístupových rokov nie Je veľmi dôležité, aby v Albánsku boli e, slobodné e, demokratické parlamentné voľby a myslím, že takto to vníma aj tá správa. Takisto som pripravil pozmeňovací návrh, aby som pozbudil albánske orgány, aby prijali také opatrenia, ktoré by uľahčili možnosť toho, aby albánske občania ktorí majú pobyt e, v zahraničí, aby mohli hlasovať e, v albánskych voľbách aj mimo územia Albánska. Dúfam, že takéto niečo podporíte, e, za také sa bude hlasovať. Takže správe sú uvedené tie výzvy, ktoré sú v Albánsku a takisto aj pozitívne kroky, ktoré daná vláda prijala. Samozrejme, ďalšie kroky treba prijať na to, aby tam bola silnejšia inklúzia aj tolerancia voči všetkým menšinám žijúcim v krajine. Ďakujem pekne. Ďalej skupina GUE NGL. Pani Zakurafa. Ďakujem pekne. Kompromisné návrhy v zásade pokrývajú všetky dôležité body v tejto správe, ale chcel by som sústrediť na dve dôležité kritéria, ktoré Únia by mala zagarantovať. A tie sa týkajú vzťahov s tretimi krajinami, kde treba naozaj niektoré pravidlá doslova splňať a do, detálne splňať napríklad dobré susedské vzťahy a rešpektovanie menšie, ako ste povedali vo vašej aj správe. Albánsko musí nás uistiť, že podporuje všetky menšiny, ktoré v krajine žijú, či sú to Rómovia, alebo iné menšiny a takisto musí riešiť otázku právneho štatútu menšín a najmä teda náboženských práv e, menšín. To som už spomenula, spomenula minule, nebudem to e, opäť otvárať, ale chcem povedať, že požadujeme od albanských orgánov, aby sa uistili, že náboženské práva menšín sú plne dodržané. A teraz chcem zdôrazniť, že vy ste spomenuli e, pokrok, ktorý už bol dosiahnutý v krajine, pokiaľ ide dobré susedské vzťahy. si návrh číslo 18, ten kompromisný, sa týka práve tejto otázky. A myslím, že si e, budete vedomi toho, že nedávno došlo k istým e, poznámkám zo strany e, eh, albanského premiéra, ktoré boli také nepriateľské, by som povedala, eh, voči Grécku. Ďakujem pekne ďalej. Veserič za zelených, nech sa páči. Ďakujem. Pán Meserič. E, eh, ďakujem. My tiež gratulujeme pánovi Flakensteinovi ku kvalitnej správe. Vlastne celkovo ako pristupoval e, k tejto téme e, je je to vlastne celé veľmi pozitívne, už ten prvý návrh bol dobrý a tie kompromisy si myslím, že sú veľmi dobré. Všetko to môžeme my ako zelení podporiť a chcem zdôrazniť dve veci, pokiaľ ide o obsah. Poprvé, naďalej by sme chceli hovoriť o pozmeňovacom návrhu 168. Tam e, hovoríme o tých e, krvných sporoch, blood feuds, tzv. po anglicky krvná pomsta a tak ďalej. E, a naozaj sú to e, problémy, ktoré sa týkajú e, žien, detí a ich vlastne práva na vzdelávanie, ktoré sú ohrozené takýmto spôsobom. Potom chcem sa poďakovať pánovi Kukanovi za to, že podporili nás, pokiaľ ide o tie vodné elektrárne a celkovo ich dopad na životné prostredie. Myslím, že sme dosiahli dobrý kompromis, pokiaľ ide o návrh číslo 16, ale chcem takisto zdôrazniť, že z tých 71, eh, 71 eh, vodných elektrární, ktoré sú alebo 44 z nich sa nachádzajú v chránených územiach. To je veľmi veľký počet a treba toto eh, v krajine riešiť. My sme radi, že albánska vláda prijala pozitívne kroky, pokiaľ ide o vytvorenie Národného parku, ale chceli by sme to v prípade danej rieky rozšíriť nielen na hornú časť rieky, ale na celú. Ďakujem pekne. Ešte sa hlásia ďalší štyria kolegovia do, res, do rozpravy. Pokiaľ každý bude vystupovať naozaj iba minútu, pôjde to. Nech sa páči, pani Švica. Áno, budem stručná. E, ďakujem pekne pánovi správodajcovi za túto správu, najmä za kompromisné návrhy. Vidíme, že vo všetkých kľúčových e, oblastiach dochádza k pokroku, ale veľmi stručne by som chcela vašu pozornosť priťahnuť aj k téme environmentálnej ochrany. Tam máme problémy nielen pokiaľ ide o ich e, vnútorné otázky alebo e, vodné zdroje, ale máme tu aj Jadranské more a to už sa týka aj nás v Chorvátsku. Chcem povedať, že regionálna spolupráca je veľmi dobrá, susedské vzťahy takisto dobré, ale chcem zdôrazniť, že začiatkom mesiaca je potom taká trilaterálna eh, jadranská schôdzka eh, s Černou horou a Zalbánskou, to sú všetko členovia NATO. Tam teda máme isté spoločné záujmy. Eh, Jadransko-Jonská diálnica a takisto aj ropovody, respektíve plynovody, takže toto sú, ktoré som ja tiež chcela ešte zdôrazniť. Ďakujem pekne, ďalej pán Boštinaru. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný. To, akým spôsobom táto krajina bola opísaná tu v parlamente, ukazuje, že istým spôsobom my sme možno neférovi trochu. Poprvé, dosiahlo Albánsko pokrok v posledných rokoch? Áno, dosiahli pokrok aj v kľúčových oblastiach. Zohráva Albánsko pozitívnu, konštruktívnu regionálnu úlohu. Áno, zohrávajú túto úlohu, to treba e, jasne povedať. Máme tu ten, e, túto veľkú podporu pre kľúčové e, politické reformy e, v Albánsku. Áno, áno, áno, toto všetko sa stalo, toto všetko sa podarilo v krajine spraviť, takže dajme im e, za to, tak povedz, nejakú odmenu. E, otvorme tie rokovania. Samozrejme, sú tam ešte isté problémy, treba to zohľadniť, ale Prosím, e, teraz podporme a pomôžme Albánsku smerom k ďalšiemu e, pokroku. Ďakujem pekne. Pán Tiocharos, ECR. Pani Tiocharos, ďakujem pekne, ja som tenová spravodajkyňa. E, ja si myslím, že ešte zaslúžim si pár minút. Ďakujem pekne teda to, čo sa tu opisuje e, v správe, e, je naozaj dobre opísané, je to naozaj dobrý, e, dobré opísanie reality, je pravda, že dochádza v krajine ku korupcii, zlému riadeniu. Samozrejme, je to vec, ktorá je súčasťou albánskeho života. Zločin v Albánsku tiež existuje a nakoniec je prepojený aj na vládu. E, to, že k nejakému pokroku došlo, áno, to je pravda, že došlo k pokroku, ale to ešte neznamená, že sa dopracovali na úroveň, ktorá by bola uspokojivá pre nás. Čo sa týka práv menšín, istý čas som strávila s gréckou menšinou v Albánsku. To sa nedá za minútu opísať, e, ten ich život, ani, ani za hodinu, ale môžem povedať toľko, že dochádza k porušovaniu ľudských práv Grékov žijúcich v Albánsku. A sú tam e, e, napríklad e, pravidla, pokiaľ ide o volebnú účasť, teda kandidovanie vo voľbách, to napríklad je táto možnosť greckým, greckej menšine vlastne odňatá. Takisto dochádza k nedržiavaniu práva na vzdelávanie a je dôležité povedať, že celý tento aspekt situácie e, treba potom detálne riešiť. Ďakujem pekne. Ešte vystupí pán Epilideos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja by som chcel poďakovať pánovi e, Flankensteinovi, e, pánovi spravodajcovi za vyvaženú správu. Spomenul pokrok Albánska a takisto oblasti, kde by sme e, e, mali zbystriť pozornosť a volať po ďalšom napredovaní, ak chceme, aby sa rozbehli zmysluplné rokovanie o pristúpení. Nebudem opakovať e, to, čo povedali predchádzajúci dva predrečníci. Pokiaľ ide o porušenie práv gréckej menšiny, prepačte. Chcel by som však spomenúť, na Západnom Balkáne Albánsko je jediným štátom, ktorý e, sa uchádza o e, e, členstvo v Únii, ale zároveň má územné nároky voči susedným štátom. V Grécku často pozorujeme porušenie dohody o dobrom susedstve s Albánskom je dôležité e, dosiahnuť napredovanie v tejto oblasti až potom pristúpiť k konkrétnym rokovaniam. V opačnom prípade budeme to mať rovnako ako s Tureckom. Čiže budeme sa rozprávať, ale nikam sa nedostaneme. Ďakujem pekne, kolegovia. Pán Flenkenstein, chceli by ste sa veľmi stručne e, viedriť? Vážne pán predseda, myslím si, že e, chcel by som spomenúť tri veci, aby som ušetril čas. Poprvé, prvé, Áno, chápem, že nie všetci greckí kolegovia môžu e, súhlasiť s tým, že som sa nepokúsil konkrétne e, spomenúť e, práva menšín, že som to viedil vo všeobecnosti, pretože mali by to platiť pre všetky menšiny, aj tam je potrebné zlepšenie. Po druhé, Ochrana životného prostredia je dôležitá záležitosť, ale musíme si dávať pozor, do akej miery môžeme eh, zasahovať do vnútorných záležitostí Albánska. Môžeme eh, v správe zasahovať iba v tom prípade, keď ide o tzv. Eh, cest, európsku cestu, ktorú potrebujeme zaisti, zaistiť. A mm, napríklad mm, mm, kolega Debioza je naozaj škoda, keď v súčasnosti e, dochádza k takej politiky v danej oblasti. A po druhé, e, modernizácia e, školstva, odborné perspektívy pre mládež. Mali by sme dávať na to väčšiu pozornosť, pretože zase sa zvyšil pocit žiadosti o azyl a to znamená, že mali by v Albánsku robiť viac pre mladých ľudí doma. Máme, mali by sme podporiť Albánsko v tejto veci. Ďakujem veľmi pekne. Nemali sme žiadne konkrétne otázky na predstaviteľov generálneho rediteľstva, takže pravdepodobne nebudeme im udelovať slovo. Súhlasíte? Kolegovia, hlasovanie sa bude konať zajtra ráno 21, 31. januára. Prepačte. Ďakujem za vystúpenie. A teraz eh, ďalší bod, bod číslo 6, správa eh, o Bosne Hercegovine. Ide o mm, druhú diskusiu. Som eh, veľmi rád, že môžem dovzdať slovo pánovi Kristianovi Predovi. Pán Preda. Máte k dispozícii 3,5 minúty, presne ako váš predchodca, pán Frankenstein. 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým kolegom, s ktorými sme pracovali v tomto roku. Máme tam 248 pozmeňacích návrhov. 153 z toho sa zapracovalo do kompromisov. Chceme vyslať jasný odkaz, že podporujeme Bosnu a Hercegovinu na jej európskej ceste. Ide o e, realizáciu reforiem z pohľadu komisie, čiže chceme ich pozbudiť, aby v tom pokračovali. Bude potrebné spolupracovať s úradmi, aby sa zefektívne a zharmonizovali všetky to e, úsilia v oblasti reforiem. Čo sa týka kompromisu 2, tam sa zaoberáme aj otázkou inštitucionálnych reforiem a vyjadrujem polutovanie nad tým, že sú tam politické rozdiely, ktoré majú negatívny dopad aj na reformy a je zásadné zachovať e, konsenzus európskej integrácie, Eh, napríklad konsenzus v otázkach právneho štátu, reformy justície, eh, verejné správy a tak ďalej. Čo sa týka inštitucionálnej reformy, vysvíme potrebnosť eh, aby sa Bosna Hercegovina stala efektívnym funkčným štátom na základe demokratického zastúpenia svojich obyvateľov. A predchádzajúce usnesenia teda spomínajú už tie princípy, ktoré mohli byť inšpirujúce pre re, inštitucionálnu reformu, čiže mohol by tam byť federalizmus, decentralizácia, e, legitimné zastúpenie. A viem, že e, to vytvorilo mnoho emócií v niektorých e, politických e, stranách e, Bosne. Bol som tam minulý týždeň, aby sme diskutovali s rôznymi zodpovednými politikmi. A musím povedať, že Diskutovali sme minulý týždeň v Sarajeve aj s kolegami z parlamentného Bosne Bosnej Hercegoviny. Hovorili sme o kompromise, ktorý sa týka e, veľmi horúcich tém, čiže otázka prijatia rokovacia poriadku pre parlamentný výbor pre stabilizáciu. Ten bol vytvorený e, už pred 18 mesiacmi, opakujem to aj tu. Je to naozaj hamba, že sú tam rôzne bloky, provokácie v zhromaždení v Bosne, aby eh, sa toto nezrealizovalo. To je asi jedinečné, že nie je možné konštituovať tento výbor a myslím si, že e, treba jasne vyslať tento signál, že to nemôže takto ďalej pokračovať. Takže poslanci v Bosnej a Hercegovine nemajú záujem o E, stretnutie a stále blokujú toto stretnutie. Takže k tomuto som chcel sa veľmi jasne vyjadriť a ešte chcem spomenúť e, kompromis 20 a otázku slobody prejavu a médií, ktorá ostáva e, pre nás zatiaľ našou témou, tak ako v ďalších krajinách v tomto regióne. Diskutovali sme o tom minulý týždeň s parlamentnými kolegami z Bosny. Máme dosť veľkorysú pozíciu teda ehm, aby sa práca urobila naozaj ehm, ehm, nezávisle, bez nejakých zásahov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, pán predseda. Merci. Thank you. That was exactly three and a half. Ďakujem pekne. Presne ste to stihli za 3,5 minúty. Ďakujem. A teraz pán Pitula, predseda parlamentnej delegácie, predseda s Bosnou a Hercegovinou. Ďakujem veľmi pekne prvom rane blahoželám pánovi Bredovi za e, vyzdvihujem skvelú spoluprácu. Naozaj a zda nič nekomplikovanejšie ako politická situácia v Bosnej Hercegovine. Nad e, komplikovanejšie v porovnaní s tým je e, úvaha o tom, ako naďalej prehlbovať vzťahy medzi našimi štátmi, aká je e, realita e, v teréne pred e, touto krajinou e, vystavujú viaceré e, bezpečnostné výzvy, viaceré spory, ktoré najmä majú vnútropolitickú povahu. Sú tu viaceré povinnosti Bosne a Hercegoviny smerom na pristúpenie k Európe. Ide o krátkodobé, dlhodobé povinnosti, ide o transformáciu krajiny pôjde o reformovanie samotnej Daytonskej dohody. To znamená, že akékoľvek budúce rozhodnutie musí vychádzať iba z vnútornej zhody, nie sme sa nanútiť zvonku. Treba však zohľadniť tú skutočnosť, že všetky e, e, národy Bosnej Hercegoviny musia mať rovnaké postavenie, takisto aj ďalšie menšiny. Sú tu viaceré faktory E, e, ktoré pôsobia zvonku na Bosnu a Hercegovinu. Avšak e, hlavnou otázkou je postoj novej americkej administratívy voči Západného Balkánu. A to je stále otvorená otázka. Ďakujem pekne. Vážené kolegové, teraz zmenie jednotlivých politických skupín. Pani Svice, alebo? Prepačte, najprv tie nevyspravodajcovia. Pán Papadakis. Ďakujem e, pekne. Pán predseda, chcem e, poďakovať pánovi spravodajcovi, ktorý e, zohľadnil viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili, najmä pokiaľ ide o dôraz na sociálny rozmer. A ten je veľmi dôležitý. A doteraz sa mu nedostávalo náležitej pozornosti pokiaľ ide o pristúpenie Bosnej a Hercegoviny eh, do Európskej únie. Je dôležité, aby sme eh, nekomplikovali už bez tak zložitú situáciu. Čiže, eh, vážení kolegovia, rád by som zdôraznil, že národy Bosny a Hercegoviny, ktoré sa spomínajú v pozmeňujúcom návrhu 2, sú veľmi dôležité a um, táto otázka veľmi znepokojuje našu politickú skupinu. A síce to, e, e, e, že celý parlament sa tomu musí venovať. Európsky súd pre ľudské práva sa rozhodol, že treba zabezpečiť rovnaké práva bez ohľadu na etnický pôvod prípadne iný pôvod a treba, aby táto myšlienka získala podporu a plne sa realizovala v Bosnej Hercegovine. Osobne sa domnievam, že mali by sme opätovne zdôrazniť túto záležitosť a zaistiť, aby pozmeňujúci návrh 77 pôvodný návrh, ako aj môj pozmeňujúci návrh 32 sa zvážili opätovne s tým, aby e, sa zaistili práva všetkých občanov krajiny bez ohľadu na ich pôvod. E, pre našu politickú skupinu je to mimoriadne dôležité. Ďakujem. Vďaka ako ďalší v mene zelený. Prepáčte, najprv pán Rados. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi Predovi a ďalším e, tieňovým spravodajcom k e, svele odvedenej práci. Domnívam sa, že správa veľmi dobre poukazuje na situáciu problémy, s ktorým čeli Bosna a Hercegovina. Musíme však si uvedomiť, že existujú viaceré otvorené otázky a že Bosna a Hercegovina e, e, e, sa borí s problémami. Otázka znie, ako sa budú realizovať reformy, plánované reformy, a ako bude, a či vôbec bude fungovať koordinačný mechanizmus a ako bude fungovať táto asymetrická nefungujúca krajina do budúcnosti. Hovoríme o potrebe inštitucionálnych reforiem, avšak podmienky v jednotlivých oblastiach nie sú rovnaké. Bosna a Hercegovina e, e, e, predovšetkým vychádza z medzinárodných dohôd, vrátanie ústavy a Amerika a Rusko práve podporovali túto dohodu a ťažko predvídať, ako to bude fungovať. Takže toto znesenie vôbec nereaguje na tieto otázky. Ide o mimoriadne komplikovanú situáciu, pri ktorej jedna časť Bosne a Hercegoviny stále spochybňuje dlhodobú držateľnosť tohto štátu a je to e, e, Európsky region, preto Európsky parlament a Európske inštitúcie vzhľadom na takúto e, neistotu a vonkajšie vplyvy by sa mali viac zapodovať Bosnou a Hercegovinou v porovnaní s ostatným Balkánom. Ďakujem. A teraz v mene zelených, pán Mezerič. Ďakujem, pán predseda prvom eh, rade teraz eh, sa ujmem eh, inej úlohy. Kolega Šoltes nemohol sa dostaviť, ospravedlňujem sa, má určité povinnosti v Slovensku, takže teraz budem hovoriť v jeho mene. Požiadal ma o to. Chcel by som poďakovať pána spravodajcu Teňova, predu a ďalších teňových spravodajcov za skvelú spoluprácu Bosna a Hercegovina predstavuje krajinu, ktorá sa bude s viacerými problémami korupcie, organizovanou trestnou činnosťou, nedostatočnou slobodou médií, e, zložitou ekonomickou situáciou v krajine a to znamená, že e, veľký počet malo vzdelených ľudí nemajú e, pracovné príležitosti doma a hľadajú ich vonku. E, to sa to všetko e, dostalo do e, znenia návrhu e, uznesenia a spolu s tými spravodajcami sme našli kompromisné návrhy. E, e vyzdvihujem postoj pana Predu, e, ktorý sa snažil o pozitívne vyznenie správy napriek všetkým problémom. E, Avšak e, e, niektoré nacionalistické skupiny prevládli a presadili do textu niektoré formulácie, s ktorými nevieme e, súhlasiť. Mám na mysli odsek číslo 2, kompromisný návrh číslo 2. Tento kompromisný návrh zdôrazňuje etnický princíp v krajine, ktorá je bez tak rozdrobená, spomíname národy krajiny a federalizáciu a to je nepriateľné pre našu skupinu. Už som hovoril, že krajina je rozčesnutá a nie je nutné, aby Európsky parlament išiel to, touto cestou. To neznamená napredovanie, skôr naopak. Zelení e, sa domnievajú, že nemali by sme rozlišovať medzi e, e, konstitutívnymi národmi a ostatnými občanmi napokon je to v rozpore s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva. Záverom, pokiaľ súčasné znenie e, e, e, kompromisného návrhu číslo 2 zostane bez zmeny, nebudeme môcť podporiť toto znenie. Ešte traja kolegovia, ak sa budete držať jednej minúty každý, to bude možné traja. Štyria. Poprosím vás, aby to bolo stručné. Pán, pane Švica, budem sa snažiť byť stručná. Vzhľadom na to, čo povedali kolegovia, by som e, chcel naopak e, vyzvihnúť e, stanovisko pána Predu, hovorí jednoznačne, hovorí o zlepšení v porovnaní s rokom 14 a 15 o princípe subsidiarity a základných národoch. Myslím si, že to treba podporiť. Toto znenie je jednoznačné, odvážne. Vieme, akým problémom čeli Bosna a Hercegovina, či už ide o oblasť bezpečnosti, vnútornú politiku, ako aj veľký vplyv e, Ruska a Turecka, čiže vonkajšie vplyvy. A preto e, musíme uvítať akúkoľvek zhodu v Bosnej a Hercegovine. Hercegovine, prepačte, ale treba podotknúť, že všetky konštitutívne národy musia mať rovnaké postavenie. Chceme najmä zdôrazniť vás časť obyvateľstva, pretože e, nemajú zaručené všetky práva na, e, v zmysle Daytonskej dohody. A preto nemali by sme e, zabúdať na Západný Balkán, mal by naďalej zostať v stredovode pozornosti nášho programu. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz pán Tenok, jedna minúta. Pán predseda, a ja by som chcel zavlážovať pánovi spravodajcovi, je to vždy veľmi zložitá úloha každoročne podáva správu o Bosnej Hercegovine. E, uplynulo veľa rokov, e, odkedy sa dosiahla Daytonská dohoda, ale táto krajina e, veľmi dobre nefunguje na federálnej úrovni ako unitárny štát. Stále sú tu prejavy odstredivých síl v Republiky Srbskej, zároveň je tu zasahovanie Ruska E, e, rozhodnutie sa nerealizujú. Sú to problémy so slobodou médií. Napriek tomu Bosna a Hercegovina predložila žiadosť na posúdenia radov. Dúfam, že to náležitým spôsobom zváži a je možné, že e, v rovnakom čase na budúci rok Bosna a Hercegovina bude kandidátským štátom. V súčasnosti nie je E, e, e, takže z výnimkou Kosova všetky ostatní sú kandidátskymi štátmi. Je jasné, že zaustáva a treba urobiť viac, aby Bosnia a Hercegovina naplnila svoju európsku, európsky osud. Ďakujem, pán Zelimovič, na jednu minútu. Ďakujem pekne. A ja chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Pradovi za vynikajúcu, úžasnú prácu, ktorú odvietol je vždy ťažké dávať správ v týchto veciach, ale stále sme parlament, v ktorom sú rôzne skupiny a v konečnom dôsledku vysielame také rozpoluplné signály. Chcem poukázať na dva z nich. Prvý je, že sa tu hovorí o potrebe jednej krajiny, ktorá komunikuje s komisiou a s parlamentom jedným hlasom. E, teda aby sa ten dotazník jednomyselne, tak povediac, alebo jedným hlasom e, ehm, zodpovedala. Potom sa tu hovorí o federalizácii, čo v prípade Bosny znamená etnickú federalizáciu, čo krajinu v podstate ďalej rozdelí a ehm, pravdepodobne ešte viac nefunkční. Druhá vec je potreba zachovať ústavu, Daytonskú dohodu, všetci vieme, že to drží krajinu pohromade. Na druhej strane podporujeme pozmeňovacie návrhy, ktoré vlastne spochybňujú e, Daytonskú dohodu, takže ja by som chcel pokračovať v tej línii, ktorú to pán predá, teda aby sme podporili európsku perspektívu a európske smerovanie krajiny. Ďakujem pekne. Ďakujem. A posledný rečník, jedinečná e, v tejto miestnosti, je z Bosny. Pani Sovko, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako chorvátska zástupkynia v Európskej únii pochádzam z Bosny, celý život zažívam tie problémy, o ktorých hovoríme. A chcela by som teda privítať správu pána Predu, ktorá naozaj e, rozpoznáva tie reálne problémy v Bosne a Hercegovine a chcem tiež privítať tie dve uznesenia, ktoré parlament prijal v roku 2014 a 2015 kde sa spomína princíp federalizácie ako jediný spôsob, ako jediná cesta vpred, aby sme rešpektovali skutočne, skutočnú ústavnú architektúru Bosny a Hercegoviny. Ja chápem tie argumenty, ktoré nadniesli niektorí kolegovia. 25 rokov po vojne v Bosne a Hercegovine by sme mali hľadať praktické riešenia, a mali sa plnoučiť z tej nesprávnej politiky, ktorá sa udiala v krajine a nemali by sme hľadať riešenia, ktoré sa nedajú implementovať v tejto krajine. Sú tu Chorváti, Srbí, Bosniaci, rôzne komunity, takže treba tieto etnické komunity rešpektovať a keď raz táto krajina bude členom EÚ, tak snáď e, budeme môcť hovoriť o nejakých ďalších želaniach, ktoré máme v tejto miestnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani kolegyňa Zovko. Kristian Preda, chceli by ste to ešte zhrnúť? Well, the commission wasn't addressed by any one of the... E, na komisiu sa žiadny z rečníkov neobrátil. Chcete niečo Dobre, tak signalizujte, nech sa páči. Áno, veľmi stručne. Pokiaľ ide o použitie toho pojmu constituent people a rovnosť tohto constituent people. To je z Dojtonskej dohody, ale ako vieme, viedlo to k diskriminácii na etnickom pozadí. Videli sme to v tých eh, rozhodnutiach, ktoré tu boli eh, spomenuté, Solnič Pilav. Čiže je potrebné znížiť alebo redukovať tie prvky etnickej povahy v ústave, aby sa posilnil občianský prvok. Daytonská ústava bola dosť dobrá a bola dosť bola veľmi dobrá na ukončenie vojny, ale nie je dosť dobrá na to, aby Bosna prešla do novej éry. Sú potrebné zmeny v súlade s princípmi aký komunitér, kde ide o rovnosť všetkých občanov. Ďakujem pekne. Thank you and Ďakujem. Pán spravodajca, chcete to zhrnúť? Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom. Chcem povedať v prvom rade, že ľutujem, že počas návštevy v Sarajeve sme sa nestretli s pani Zvianovič, ktorá je premiérkou Republiky Srbskej, pretože ona by teda Republika Srbská by mala byť zahrnutá do tohto procesu. Ja som ju pozval e, do Bruselu. Druhá vec, niekto tu spomínal americký pohľad a myslím si, že treba samozrejme naďalej pracovať s Američanmi, keď tak ako sme sa za posledné roky zhodli americký vplyv musí ostať významný a v súlade s tým, čo robíme my, by bolo hlúpe, keby sme teda vstúpili do nejakej konfrontácie vlastne. No a po tretie, dúfam, že kolegovia zo socialistickej skupiny budú hlasovať za tie e, kompromisy. Mm, uvedomujem si, že momentárne, momentálne ešte stále je väčšina EPP konzervatívci liberáli, tak ako to bolo, keď sme zahlasovali za nového predsedu parlamentu, ale ja osobne chcem naďalej pracovať aj so socialistami a vrátane otázky toho uh, constituent people, čo sa spomínalo vo všetkých našich predchádzajúcich uzneseniach, takže ešte chcem povedať, že tiež pred touto schodzou som bol v, na schodzi ústavného výboru a tam sa práve preberala otázka prerozdelenia mandátov po Brexite. Uh, vrátane ehm, aj s hypotézou nových členských štátov. A ehm, Bosna a Hercegovina bola spomínaná ako potenciálne nový členský štát, ktorý bude mať 11 mandátov. Takže buďme optimistickejší, mm, chcem sa obratiť na našich socialistických priateľov, zabudnime na, na túto vojnu ehm, a mm, pokračujeme v prospech teda Bosne a Hercegoviny. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem. Hlasovanie o tejto správe bude tiež zajtra, ako všetci viete. Takže môžeme prejsť k bodu 7. Správa o teda správa komisie o bývalej republike, Jugoslovenskej republike Macedónsko. Poprvýkrát sa zaoberáme týmto návrhom správy. A keďže máme dobrú tradíciu v tomto výbore, chcem dať slovo spravodajcovi Ivovi Vajglovi, ktorý nám v krátkosti svoj návrh práve predstaví. Um, what have we, got 30... Máme 30 minút, či 13? 13, takže 5 minút. Vážení kolegovia, No, this is the first consideration. Toto je len prvé a vaša bola na druhé a druhé je 3 minúty, prvé z, z, e, preberanie je 5 minút, takže sme veľmi veľkorysní. Nech sa páči, pán Weigl. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem zhrňovať tú správu, dostali ste ju, máte ju pred sebou. Mňa skôr zaujímajú vaše pripomienky, e, než aby vás eh, zaujímali moje pripomienky k tejto správe. Ja chcem povedať nasledujúce. Základná otázka Macedónska je, či tomuto štátu umožníme uberať sa ďalej na ceste smerom k EÚ, alebo či Macedónsko ostane tam, kde momentálne je, Eh, teda tak povedia na čakacej listine. A je tam už príliš dlho, pretože v Macedónska sme už dávno skonštatovali, že medzi všetkými kandidátskymi krajinami najlepšie splňa kritéria aký kominoter, ale to nestačilo na to, aby sa mohli začať rokovania o vstupe. Tento rok komisia a my sme sa to, k tomu vrátili v našej správe, skonštatovala pokrok a začiatok rokovaní je oznámený e, spolu teda s predčasnými parlamentnými voľbami. Tie voľby sa konali. Boli dôležité všetky pozorovateľské misie, skonštatovali, že to všetko prebehlo v poriadku. Nedošlo k nejakým veľkým nezrovnalostiam a momentálne Macedónsko žiaľ ešte stále nemá novú vládu. Zdá sa, že vytvorenie novej vlády bude dosť komplikovaným procesom. Ale e, momentálne sa spomínajú také alternatívy v Skopie. Najmenej sympatická, najmenej akceptovateľná je tá alternatíva pre stabilitu a budúcnosť Macedónska tá, že by sa mali voľby opakovať. Opakovanie volieb by pre tento štát znamenalo, že kríza bude pokračovať. Kríza ku ktorej riešeniu vynaložil Európske, Európsky parlament veľké úsilie. Sú tam prísluby všetkých dotknutých politických strán v rámci tej dohody, takže spomínam najdôležitejšiu najdôležitejší prísľub a síce, že strany v rámci tejto dohody prislúbili, že záujem štátu postavia nad záujem strán. Ďalší dôležitý e, bod v tomto, tejto dohode s Pežinou bolo nasadenie špeciálneho prokurátora aby sa preskúmali nezrovnalosti pri odpočúvaní, či pri tejto afére, takže ako sa nasadzuje štát pri riešení utečenskej kríze, aká je dôvera v štát, zlepšenie, e, zlepšené realizovanie európskej zahraničnej bezpečnostnej politiky, mierové operácie. Ešte stále teda e, je tu korupcia, E, sú tu otázky súvisiace s nezávislosťou médií, pokiaľ ide o jazyky menšín, sú tu otázky starostlivosť o menšiny a dodržiavanie ohrickej dohody. No a podporujeme aj reformu justície. Macedónsko podporuje našu podporu, pokroky podporia región, stabilitu tohto regiónu, celej Európy a preto Macedónsko potrebuje uznanie a potrebuje naozaj začať rokovať o vstupe. Z pohľadu spravodajcu tu vidíme začiatok, že začiatok rokovaní nemôže závisieť od riešenia nejakých zásadných otázok, ako som, ako som ich spomínal. Správa obsahuje aj apel na Európsku komisiu, aby sa začala hneď spolu angažovať na riešenie otvorenej otázky názvu v spolupráci s OSN a s ďalšími relevantnými aktérmi, čo by mohlo prispieť k tomu, že tento problém by sa konečne vyriešil a konečne mohol stiahnuť z programu. A ušetil som si minútu pre kolegu Fleckensteina. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Weigl. A teraz dostane slovo, slovo predseda parlamentnej delegácie FIROM, pán Alois Peterle. Ďakujem pekne, pán predseda. K tomu, čo eh, realisticky a angažovanie predniesol pán spravodajca Weigl, chcem ako vedúci delegácie doplniť ešte toto. Kandidátska krajina Macedónsko dosiahlo, dosiahla relatívny pokrok. Väčšinou sa realizovali uh, záväzky z Pežinskej dohody. Vnútropolitická situácia však je ešte stále napätá aj uh, v dôsledku ústavných nejasností, kto zostaví vládu, kto prevezme štafetu, je v našom vlastnom záujme a v záujme Macedónska, aby sa voľby realizovali riadne, aby sa zostavila vláda, e, ktorá bude spolupracovať s našou parlamentnou delegáciou a mm, bude môcť príjmať stanoviska Európskej únie. V tejto komplikovanej situácii, ktorá následuje po veľmi dlhotrvajúcej blokáde, môžeme povedať, že v podstate môžeme byť už vôbec spokojní, že kandidátska krajina ešte stále má ten podmienečný status, že ešte stále je tu otvorená tá možnosť, že sa otvoria rokovania. Takže samozrejme za predpokladu, že budú splnené všetky predpoklady. Takže závisí to od, od kandidátskej krajiny, ako splní e, podmienky. Ako už povedal spravodajca, e, záujem e, neslúži len E, tomuto regiónu a celej EÚ, aby teda bola prekonaná táto vnútropolitická zahraničná politická blokáda. Ďakujem pekne. A teraz pán Kelam, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zablahoželať kolegovi Weiglovi k excelentnej a veľmi profesionálnej práci. Tá správa je vyvážená, konštruktívna, aj keď kritická. Čiže nie je veľa, čo k tomu možno dodať. Avšak Komplikovaná meniaca sa situácia zdá sa, že vyžaduje e, ďalšie vstupy, ale som si istý, že sa nám podarí ľahko nájsť kompromisy. Plne súhlasím s predrečníkmi, že zachovanie integrácie EÚ vyžaduje naozaj vážne odhodlanie politických strán, ale e, takisto musí byť odhodlaná aj EÚ. Myslím, že musí tu byť možnosť po reformách, po sformovaní vlády pozitívne e, reštartovať tento proces um, rokovaní o vstupe E, teda s tým, že ostávajúce bilaterálne otázky so susedmi by nemali brániť v rokovaniach a v pokračovaní rokovaní, ale že by teda sa ponechali na tú finálnu fázu. Pokračovanie v tejto súčasnej situácie situácii slepej úličky má veľmi negatívny dopad aj na domácu situáciu, ako už povedal kolega Weigel. E, posledná pripomienka je kľúčové pochopiť, že voľby neznamenajú nevyhnutie koniec toho, tej prsinskej dohody. Ide o proces národného zmierenia, ktorý musí pokračovať a Európsky parlament by mal trvať na tom, aby všetci signatári sa pridržali tejto e, dohody v nadchádzajúcej budúcnosti. Ďakujem pekne. Pán Picula. Hvala lijepo. Čestitam izvjestitelju kolegi Ivi Vajglu na nacrtu izvješća jer je obuhvatio Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajcovi, že veľmi dobre uviedol všetky skutočnosti a fakty o tejto krajine, ktorá je zaťažená mnohými problémami. Parlamentné voľby boli 11. decembra a situácia sa odtedy celkom stabilizovala vďaka úsilu EÚ EU a europoslancov, ktorí pomohli implementovať túto pežinskú dohodu. Ehm, boli tu veľké očakávania od týchto mimoriadných volieb e, vzhľadom na mimoriadnú situáciu, ktorú ľudia zažívali za posledné dva roky. Takže e, teraz je naliehavé reformovať. Ehm, treba teda vyšetriť e, určité údajné skutky, treba sa pozrieť na slobodu médií, slobodu prejavu a tak ďalej. Situácia je charakterizovaná napätím etnickým, čo tiež prispieva aj k utečenskej politike EÚ. Národná ekonomika je stabilná, ale aj mnoho nezamestnaných, najmä medzi mladými a ženami, takže dúfam, že po volebný proces vytvorenie novej vlády e, bude bez politickej diskriminácie aby po včerajšom neúspešnom pokuse sa to začalo brať správnym smerom. Then we go to the UNGL group, Mrs. Takže GUNGL, pani Sachova. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι η πολιτική της επιβράβευσης... Ďakujem. Ja som už viackrát spomínala, že musíme poukázať na negatívne aspekty krajín, s ktorými máme dočinia. Pán Weigel to spomínal, parlament a komisia mm, skúmajú aj eh, teda, ako sa darí ľuďom vo firme a eh, vedie sa politický dialog, voľby ehm, teda prebehli celkom dobre. A ehm, možno je tu taká chyba politická atmosféra, chyba tu politická vôľa bojovať proti korupcii. Systém spravodlivosti určite na vysokej úrovni je zapojený do tých prípadov korupcie. Média, úradníci tiež e, tam sú problémy a v podstate sa to vracia späť, e, respektíve upúšťa sa od dodržiavaných kontánskych kritérií. je dôležité na to poukázať. Ja myslím si, že mm, sa milíte, pán Weigel, keď dnes pomenáte tieto veci a spomínate iba to pozitívne. Pozícia odmenovania krajín za takéto e, konanie e, nefunguje. Nepomôže to firmu premostiť e, tú prieposť, ktorú tu momentálne zažíva. Pomáha to nacionalizmu a zhorší to celkovú situáciu, nepomôže to, mm, to pri susedských vzťahoch. Kľúčová téma, pán Weigel, je, že firom musí sama sa chcieť pohybnúť, po, pohybať smerom dopredu. Uh, Mazarič. Ďakujem pekne, ďalej zelený, pán Mazarič. Ďakujem, ja som tieňový spravodajca a chcem sa poďakovať kolegovi Weiglovi za jeho veľmi profesionálnu správu, vyváženú správu podporujeme celý návrh e, textu, takže malo čo, malo čo mm, treba nejako prebrať. Akurát, tak ako napísané v texte, myslíme si, že bilaterálne spory by nemali predstavovať prekážku otvorenia negociačných rokovaní. Sú tam možno iné prekážky, ale aspoň tieto by e, nemali byť, nemali patriť medzi ne. A takisto sme presvedčení, že najefektívnejší spôsob by bol v rámci medzinárodných organizácií arbitra, že postupovať aj tie by možno, že mohli niektoré tieto spory vyriešiť. Po druhé, Fírom je krajina, kde je veľa korupcie, e, veľa organizovaného zločinu, rovnako ako v prípade iných krajín na západnom Balkáne. Myslím, že v tejto oblasti treba taký regionálnejší plán v oblasti korupcie, aby bola posunená spolupráca medzi krajinami v regióne a možno to zvýši pravdepodobnosť, že sa e, toto, tento problém bude do budúca lepšie riešiť. A pokiaľ ide o ten stály e, výbor, e, to, je ten, to, to sú tie hydroelektrárne, vodné elektrárne, ktoré sa častokrát spomínajú v súvislosti s krajinou aj celým regiónom a tam na výbore je povedané, že sa navrhuje pozastaviť Stavenie implementácie projektu v rámci toho národného parku, kým nie je vykonaná dopadová štúdia pre životné prostredie a my pod, e, predložíme aj pozmeňovací e, návrh e, v tomto duchu. Ďakujem. We have... Ďakujem. Ďalej pán Preda za EPP. Ďakujem pekne. Teší ma, e, práca pána Vajgla je kvalitná od začiatku tejto správy naozaj e, je to kvalitný text a pokiaľ ide o tie potrebné reformy v Macedónsku, pokiaľ ide o to približovanie Európskej únii. Pravda je taká, že v krajine je silná polarizácia, kvalita verejného života sa znižuje e, a to vlastne komplikuje celú situáciu. Všetko to ukazuje, že vlastne dochádza k istému blokovaniu reformnej agendy a tým pádom je dôležité v tomto kontexte sa vrátiť e, k rokovaniam, e, zdôrazniť e, vláde, že treba naozaj vážne pracovať na tom, aby Macedónsko sa opäť dostalo naspäť na svoju európsku cestu. To je to hlavné, čo by bolo treba zdôrazniť v tej správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fleckenstein, za SAD. Herrn Weigel für seinen Bericht. Ja ďakujem pánovi Weigelovi za predloženú správu. Chcel by som ešte doplniť jednu aktuálnu záležitosť. Macedónsko totiž sa povráva pre, že vraj pre parlament a komisiu nie je dôležité, kto e, bude pri moci, pokiaľ bude existovať jasná e, väčšina, či e, pôjde o konzervatívcov plus Albáncov alebo sociálnych demokratov a Albáncov. Je dôležité, aby existovala stabilná vláda, ktorá e, sa vyda e, európskou cestou a bude realizovať reformy dohodnuté v dohode nebude spochybniť politiku špeciálnych e, prokurátorov. O to ide. E, musíme podporiť európsku e, politiku, a nie, že podporíme jednu alebo druhú stranu. Dôležité je, aby tam bola zhoda ohľadom európskej cesty. Takis. Ďakujem pekne, ďalej pán Papadakis, jedna minúta. Ďakujem pekne. Čo sa týka pripomienok zo strany predsedu Tajanyho, podľa všetkého aj e, to je súčasť istého nepríjemného trendu. Je tu stále otázka oficiálneho názvu tejto krajiny. A parlament e, historicky podporuje ľudí, ktorí majú rozmanitú agendu, pokiaľ ide o e, tieto otázky. Úloha parlamentu e, je taká, aby sme posunili úlohu kapitálu v tejto časti e, sveta. Chceme mať, a no teraz to tak bolo, ale my potrebujeme iný prístup v tej správe. Weigl by sme k tomu mali pristupovať z iného pohľadu, pokiaľ ide o firmu. A potom je tu otázka utečenského problému, zatváranie hraníc. A častokrát práve títo ľudia potom nakoniec zostávajú v Grécku. Musíme byť proti imperialistickým plánom, ako je tento, a musíme e, zabezpečiť, e, aby monopoly nemohli v tomto systéme takto dominovať. Ďakujem pekne, pán Kafela Kanis. E, ďakujem pekne. chcem povedať ehm, dve veci. Na bode 4a sa hovorí o parlamentných voľbách ehm, v Macedónsku, je napísané, že bol tam, bola tam vysoká účasť vo voľbách a v bode 17 na strane 6 sa píše ehm, sa hovorí o macedónskom hospodárstve a zase inde o, o medzinárodnej spolupráci. A ja tiež by som sa chcel viedeť k tomu, čo povedal pán Tajany minulú stredu. On už teraz hovorí v mene Európskeho parlamentu a budem citovať otázka názvu krajiny na medzinárodnej úrovni je uznaná ako bývalá Juhoslovanská republika Macedonsko teda firom. A chcem povedať, e, že správa E, ten oficiálny názov tejto správy je e, správa o bývalej Jugoslovanskej republike e, Macedónsko. A potom v samotnom texte sa už píše iba Macedónsko. Na strane 4 napríklad je napísané spory by nemali predstavovať prekážku, pokiaľ ide o otvorenie negociácií a prístupových rokovaní. A chcem zdôrazniť, že toto je medzinárodná otázka, to nie je bilaterálna záležitosť. A preto by tu mal byť aj odkaz na OSN, na rezolúciu 817, 825 z roku 2015, takže poprosím vás opraviť eh, text týchto eh, bodoch. Pane Pitidius, nech sa páči. Ďakujem, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να Ďakujem pekne. Pán predseda, ja takisto chcem zdôrazniť, pokiaľ je túto správu, myšlienku týchto nejakých bilaterálnych sporov, ktoré by vraj nemali e, predstavať prekážku, pokiaľ ide o otvorenie e, prístupových rokovaní. Sú k tomu dve veci, ktoré chcem povedať. Poprvé, nejde iba o takéto e, spory, pokiaľ ide o názov krajiny, čo je naozaj dôležité je téma, ktorá bola teraz spomenutá. To, to nie je bilaterálna záležitosť, je to medzinárodná záležitosť. To je dôležité povedať. Máme tu Bezpečnostnú radu OSN, tá sa tiež snaží tento problém vyriešiť. E, chce tiež hovoriť o bývalej Jugoslovanskej republike Macedónsko a nie iba o Macedónskej republike. A to je ten problém. Ich neochota túto vec e, spraviť je vlastne e, tá záležitosť, ktorá e, oddialuje začatie prístupových e, rokovaní. Ja chcem opäť že sa kriticky vyjadriť, pokiaľ ide o vystúpenie pána Tajanyho minulý týždeň. Mm, takýto prístup nám rozhodne nepomôže dosiahnuť pokrok. Pani Švica, nech sa páči. Ďakujem. Samo krátko gospodinu... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pánovi Vajglovi, pokiaľ ide o to, ako e, precízne sa venoval tejto správe, a nie iba tejto správe, ale aj celkovo, e, pokiaľ ide o bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsku. Myslím, že tá správa je veľmi profesionálne Je pravda, ako povedal pán Fleckenstein, nemali by sme sa pozerať e, iba na to, aká vláda práve v krajine je, bez hľadu na to, aká, aká, aká vláda je pri moci. Treba pomôcť bývalej Oslovenskej republike Macedónsko na ich ceste smerom k medzinárodnej alebo regionálnej spolupráci. Bez takéto spolupráce nie je ani cesta do Európskej únie. A potom treba sa dohnúť na tom, či je o vlastne bilaterálny problém, to čo sa tu spomínalo, alebo problém medzinárodný. To treba vyriešiť. A takisto majú problém aj s Bulharskom. E, a ja dúfam, že pôjdeme ďalej e, týmto smerom a potrebujeme mať v Macedónsku stabilnú vládu, ktorá bude implementovať reformy a takisto aj e, dohodu z roku 2005, pokiaľ je v Chorvátsko. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. I have been in this parliament since 1999. Od roku 1999 e, sedím v parlamente, pokiaľ ide o názov krajiny, vždy tá diskusia je rovnaká. Jedna e, strana si poznamená, že Grécko bude mať vetovanie, pokiaľ ide o, alebo veto, pokiaľ ide o otvorenie e, rokovaní, prístupových rokovaní, tak všetci grecké kolegovia majú na to rovnaký názor, ale prosím, e, chcem zdôrazniť, že toto je problém, ktorý síce nie je možné vyriešiť, ale my ostatní v Európe hovoríme proste Macedónsko. V našich e, bilaterálnych vzťahoch, v médiách, v novinách, proste hovorí sa Macedónsko Eh, ja chápam, že, chápem, že vy že bývate med, veto, pardon, ale že vy prosím vás chápte, eh, že inde je úzus iný. A je mi to ľúto, je mi ľúto, eh, že takto doplácajú ľudia v tejto krajine. Mali by sme mysliť v, prvé, v prvom rade na nich a budem nerad, keby kvôli takýmto mytologickým a historickým veciam sme aj ďalších 25 rokov postupovali v tejto veci rovnako ako 25 rokov doteraz. Komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem e, spravodajcovi Vajglovi za prípravnú správu aj za tú prácu, ktorú počas celého roka vykonal a je veľmi dôležité aj e, dnes, aby sme vysielali spoločné signály voči tejto krajine. E, návrh e, uznesenia e, alebo správy teda e, je v súlade s tým, čo sme my napísali my na 6 správe roku 2016, politická kríza v krajine v krajine pokračuje, e, dochádza k únosu e, štátu, sú tam justičné problémy a zhoršovanie politickej klíme. My si ceníme, ceníme prácu tohto parlamentu, pána, e, prácu pána Weigla, pána Kukana, pána Flankensteina, ktorí spoločne s komisiou sa veľmi snažia a snažili, pokiaľ ide o cenote dohody a jej implementáciu parlamentné voľby boli súčasťou tejto dohody, ale je to iba prvý krok. A teraz musíme Eh, podporovať a požadovať eh, formovanie stabilnej vlády a potrebujeme, aby aj eh, koalícia a opozícia spoločne pracovali na tom, aby dobehli to, čo sa teraz nepodarilo spraviť. Vieme, aké, je naše, aké sú naše očakávania, chceme implementáciu reformných priorít, a chceme, aby špeciálny prokurátor, aby tento úrad dostal čas a zdroje, ktoré sú potrebné na to, aby svoju prácu, dôležitú prácu mohol, prácu mohol vykonávať. Potom, pokiaľ ide o tú otázku názvu, my naďalej budeme podporovať e, vzájomne akceptovateľné riešenie, pokiaľ to vyžadujú, vyžadajú, vyžadujú obidve e, strany a budeme ich to snahy podporovať. A potom odporúčanie komisie. My sme jasne povedali, čo e, by bolo treba spraviť preto, aby táto krajina sa dostala naspäť na cestu smerom do EÚ. My naďalej budeme monitorovať vývoj v krajine, budeme pomáhať krajine, budeme aktualizovať a informovať aj Európsky parlament o vývoji. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte pán spravodajca, chcete sa vyjadriť? Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať e, pekne kolegom za ich milé slova, podpory. Určite zohľadním vaše pripomienky, vaše pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o názov krajiny, je to, či to je teda bilaterálna otázka, alebo medzinárodná otázka, alebo celosvetová otázka, alebo ako to je. Podľa mňa je to téma, ktorá vlastne by ani nemusela byť, pretože už sa o tomto hovorí veľmi dlho naozaj. A bol by som rád, keby sa táto otázka už raz a navždy vyriešila, aby Európska únia bola viac odhodlaná tento problém vyriešiť. Nemôže to byť predsa iba OSN, kto, kto, iba organizácia OSN, ktorá takéto niečo bude riešiť. Predsa Macedónsko je náš sused v Európe, my sme do toho mali byť tiež viac zaangažovaní. A keď sa bude naťahovať táto, tento spor do nekonečná, tak e, nakoniec za to zaplatíme možno my cenu. E, cenu pokiaľ stabilitu v susednej krajine. A ďakujem pekne kolegom, ktorí dnes povedali to, čo hovoria vlastne vždy, ale v parlamentnom duchu. A ja som si poznamenal všetky vaše obavy, e, vaše úvahy. Jasne ste to e, všetko pomenovali. A je jasné, že väčšina ľudí, ktorí sú prítomní, aj tie krajiny, ktoré títo ľudia zastupujú, akceptujú, že táto balkánska krajina sa proste volá Macedónsko. Nie je to, pretože by sme chceli našich verských kolegov provokovať, to v žiadnom prípade. Jednoducho takto to bolo odhlasované. Ďakujem. The deadlines for amendment for this report. Ďakujem pekne. Lehota na pod, prekladanie pozmeňovacích návrhov je 7. februára 18 a potom 28. februára sa bude hlasovať ďalší bod na programe. Správa o práve Komisie o Čiernej hore za rok 2016. Spravodajca pán Tanov, nech sa páči prvýkrát e, o tom hovoríme, takže 5 minút by som mal hovoriť, nie 3. Už je to 5 rokov, odkedy začali e, v Černej hore rokovania o pristúpení do EÚ. 26 kapitol 33 sa otvorilo, dve boli predbežne uzavreté a naozaj krajina dosahuje veľký pokrok, pokiaľ ide o ten kandidátsky e, proces. Je dosahovaný naozaj dobrý pokrok a pokiaľ ide o tie kľúčové kapitol 23-24, spravodlivosť a vnútro, tam naozaj dochádza k pokroku a veľmi výraznému. Od poslednej správy e, prebehol veľmi dôležitý rok v Černej hore, e, prebehli voľby, máme tam nového premiéra, s ktorým som sa minulý týždeň stretol a bol podpísaný aj, bol podpísaná žiadosť o prístup e, do NATO Ehm, čo sa týka volieb, bol tam elektronický identifikačný systém, registrácia voličov a úplne povedané myslím, že ten systém je do veľkej miery dokonca modernejší než ten, čo máme u nás v Británii. Ehm, bola vytvorená vláda ehm, celoštátnej dôvery, boli vymenovaní ľudia do funkcií na ministerstvách a sú tu isté obavy niektorých členov, pokiaľ ide o to, že mohlo by dochádzať k nejakom, mohlo by dochádzať k nejakému neprimeranému ovplyvňovaniu politiky. Medzinárodní pozorovatelia volie povedali, že voľby boli spravodlivé a e, férové a základné slobody boli e, rešpektované v deň volie boli niektoré so, platformy sociálnych médií uzatvorené, ale treba to vnímať v kontexte toho, že sa hovorilo, že môže dochádzať k zasahovaniu do volebného procesu v krajine je celkom konsenzus e, v rámci macedonskej vlády, ako mi to pod, e, podpor, potvrdili, teda černorskej vlády, tak ako mi to potvrdili viacerí e, politici, že e, bola tam reálna hrozba útokov na bývalého premiéra Ďukanoviča. Ja tomu rozhodne verím, že to je pravda a vyzerá to, že Rusko sa snaží naozaj zatlačiť na Čiernu horu aj na iné krajiny v regióne. Tam naozaj vidno, že dochádza k snahe Ruska zabrániť tomu, aby Čierna hora vstúpila do EÚ, aby teda európska trajektória tejto krajiny bola prerušená. Práve preto je dôležité, aby všetky politické strany E, boli zaangažované do demokratického parlamentného procesu. To, že opozícia naďalej e, bojkotuje parlament, to je smutné a mm, poškodzuje to aj dôveru v černohorské inštitúcie. Ako vždy, Eh, chcel by som dosiahnuť eh, dobrú, eh, alebo vidieť dobrú rovnováhu v tejto správe, tak aby všetky politické skupiny ju mohli podporiť. Ja som 7 rok za sebou spravodajcom k tejto téme. Doteraz vždy sa nám podarilo dosiahnuť konsenzus a dosiahnuť veľkú podporu pre správu a Čierna hora samozrejme je pozitívnou krajinou, nekontroverznou krajinou, pokiaľ ide o región Západného Balkánu. Čo sa týka e, Čiernej hory, ako som povedal, chcú vstúpiť do NATO tento rok a je veľmi dôležité, aby sme my v našom e, výbore e, podporili túto snahu tieto krajiny. Samozrejme, EU je niečo iné ako NATO, ale z pohľadu Čiernej hory dokopy sa tu predstavuje alebo hovorí o istom orientovaní sa na euroatlantickým spôsobom. Pre nás je teda úlohou podporovať takúto agendu, najmä teraz, keď sa mení vláda v Amerike a dúfam, že kolegovia e, aj v našom uznesení to budú vidieť podobne. V minulosti boli k tomu nejaké výhradné minulý rok a niekto bol proti tomu, aby sme na to spomínali v správe. Dúfam, že teraz tak nebude a v každom prípade teším sa na pripomienky ostatných kolegov z politických skupín. Ďakujem pekne. Pani Majer, jedna pol minúty. Ďakujem, pán predsedajúci mene analýzy DOT chcela by som poďakovať e, spravodajcu Tenoko za odvedenú prácu. Teším sa na spoluprácu s ním a s tými spravodajcami, pokiaľ ide rokovania o tomto spise. Predložím pozvenice návrhy, ktoré vypichnú kľúčové otázky najmä v oblasti ochrany ľudských práv a životného prostredia, slobody médií a mm, hospodárstva, pokiaľ e, ide o novú správu e, o DIR, o voľbách, je dôležité, aby všetci e, e, e zúčastnení zo strany štátu a e, občianskej spoločnosti spolupracovali, aby proces bol dôveryhodný. Polarizované politické ovzdušie a bojkot e, e, parlamentu nás nepokojujú. Černá hora musí čím skôr prekonať túto situáciu. Transparentné vyšetrenie e, úvaho o možnom e, prevrati je dôležité. i, i, E, Členstvo Unie je veľmi dôležité pre obyvateľov e, Čiernej hory. E, viac ako 60 to podporuje a Európska únia a Čierna hora musia spolupracovať smerom k dosiahnutiu tejto, tohto cieľa. A teraz tie spravodajcovi, pane Švíca. Mene tieňový spravodajca Kováčová ktorý sa spravedlnil, e, by chcel e, zavlažovať pánovi Tenokovi za vyložený prístup. Podporuje e, slovo pána Tenoka z minulého roku, že v zásade Černá hora je dobrou správou. Takisto je dôležité, aby Únia vytvorila dobrý príklad pre kandidátov na východný juh. Bohužiaľ, nerealizujú sa reformy tak rýchlo, ako by sme to radi videli. Avšak táto krajina stále má e, značné e, problémy, ktoré musí riešiť e, podľa názoru pana Kovačova. Hospodárske problémy existujú, korupcia, organizovaná trestná činnosť, politický vplyv na súdnictvo, vysoká nezamestnanosť mládež, bojovanie, boj s ter- financovaním terorizmu. Takisto treba mm, implementovať legislatívu o voľbách a všetky politické strany musia e, konstruktívne e, rokovať. Koli, e, treba pripraviť ekonomické, naplniť kom- kom- kritérie. Nezamestnanosť je veľmi vysoká reforma verejnej správy a súdnictva sa pripravujú určitý pokrok sa dosiahol v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a treba preukázať e, to e, na všetky pochybnosti. Existujú problémy v oblasti ochrany ľudských práv. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, e, kolega víta skutočnosť, že Čierna hora za súlade zahraničnú politiku s mm, zahraničnou bezpečnostnou politikou únie a víta E, e, rozhodnutie o schválení e, členstva v NATO takisto vyzdvihuje skvelú prácu pána Tenaka a jeho spolupracovníkov. Mene SAD, pán Papadakis. Chcel by som sa ospravedlniť v mene pána Androlakisa, ktorý sa nemohol dostaviť na schôdzu. Čierna hora je dôležitou oblastou Západného Balkánu mohlo by ísť príkladom pre ostatné štáty. Bohužiaľ, teroristické útoky v deň volieb eh, nás veľmi znepokojujú. Eh, nie je vylúčené, že dôjde k politickej eh, nestabilite a preto je dôležité, aby sa jednoznačne vyšetrili tieto teroristické útoky. Opozícia sa musí tiež zúčastniť e, e, v činnosti parlamentu, avšak napriek existujúcim problémom e, Černá hora vystúpila smerom, vykročila smerom k Európskej únii. Treba zdôrazniť, že v schválenom prednedávnom programe myšlienka zosledenia legislatívy z aký komunitér predstavuje dôležitú prioritu je potrebné posilniť zamestnanosť a pokúsiť sa riešiť problém nezamestnanosti, najmä medzi mládežou. V otázke NATO e, Čern, vláda Čiernej hory e, prejavuje obrovský e, osobitný záujem o túto oblasť. Má však mať na pamäti, že procesy vstupu do NATO a Európskej únie nemusí byť E, súbežné. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi a tiež e, pripravujem predostať e, jedno alebo dve, jeden alebo dva pozmeňujúce návrhy. Pán Madas, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A ďakujem pánovi Tanokovi za správu, za spoluprácu. Čierna hora asi najviac pokročilo, pokiaľ ide o európsku integráciu, avšak stále čeli viacerým problémom, najmä v niektorých strategických oblastiach existujú značné komplikácie. Môžem spomenúť nezávislosť súdnictva, korupne, korupcie, nezávislosť a sloboda médií, voľby. Napriek eh, pozitívnemu vývoju aj tam sú isté ťažkosti. Vďaka demokratickému vývoju Ehm, to sa podarilo, avšak existujú určité úlohy a problémy. Je obzvlášť dôležité, aby sme e, e, riešili e, kľúčové prekážky braniace normálnemu fungovaniu štátu. Pokiaľ ide o útoky počas volieb, Chcel by som sa vedieť k tomu nasledovne. Za iných okolností to by mohlo vyústiť do hlbšej krízy, než to, e, e, čo sa deje. Avšak e, je tu stále bojkot zo strany opozície a tlaky a vplyvy zvonku. Preto je dôležité, aby sa dôkladne vyšetrili teroristické útoky, aby sa zistilo, kto je do toho zaangažovaný vo vnútri krajiny a mimo. Nemáme e, ďalších tenových spravodajcov. Ospravedlňujem sa. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. E, a ja zastupujem e, tieňovú spravodajkyni pani Lunaček, ktorá sa nemohla dostaviť a spravodajú sa pred spravodajcom a kolegami. V prvom rade ďakujem pánovi spravodajcovi za skvelú prácu pri príprave návrhu správy a spomeniem iba niekoľko bodov, aby som vás nezdržal. Súhlasíme s tým, čo znepokojuje spravodajcu, pokiaľ ide e, e, údajný pokus o prevrat. Snažíme sa, že ruská vláda sa snaží ovplyvňovať dianie v krajine. To jednoznačne nás znepokojuje. Možno, že nie to, že niekto sa snažil e, e zautočiť na premiéra, ale samotná skutočnosť, že vláda štát e, zablokovala sociálne médiá. To by sa dalo očakovať v Rusku a nie v krajine, ktorá sa vchádza členstvo v Únii alebo v NATO. Aj to by sa mohlo spomenúť v správe. E, čo sa týka e, odseku 5 a príslušných kauz, spomína, sú, spomína sa tu spomínajú sa tu audio záznamy, ale treba spomenúť aj Telekom a iné subjekty, E, sú to určité otázky, pokiaľ ide o členov súčasnej predchádzajúcej vlády a mm, ďalšie pochybnosti v otázke e, e, životného prostredia. Ďakujem pekne za návrh znenie. Mohli by sme explicitne spomenúť medzinárodnú legislatívu a aký kombinatérov vo vzťahu k Čiernej hore, takisto aj spomenúť hydroelektrárne Mm, e, e, e, Čierna hora predstavuje divoký západ pre investície v tejto oblasti, neplatí tam žiadne pravidla, treba s tým skoncovať. A, jazera Ochridu si vyžaduje osobitnú pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Je to ešte jedna žiadosť o slovo, pán Kukan, menej PP. Ďakujem pekne, pán predseda. Úprimne e, si vážim a viedrem vďaku e, pánovi spravodajcovi za to, že sústavne sa venuje e, integračnému procesu zo strany Čiernej hory. Černá hora v oktobri minulého roku schodila pro európsku vládu a stále ide cestou členstva v Únii a NATO. To je dôležité z hľadiska stability, bezpečnosti a ďalšieho rozvoja krajiny a preto to jednoznačne podporujeme. Treba tiež vyzvihnúť e, e, podporu občanov, e, pokiaľ ide o snahu občanstvo v Únii. Asi 80 obyvateľov to podporuje. Ľutujem, že opozícia bojkotuje činnosť parlamentu a dúfam, že činnosť parlamentu sa čoskoro obnoví a bude realizovať svoj program. Opozícia patrí do parlamentu a nie do mimo parlamentných priestorov podpora e, e, prístupového procesu e, musí sa spravodzať skutočným záujmom o reformy a Černá hora preukázala podľa mňa, že je spolehlivým partnerom v tomto smere. Osobitný dôraz treba dať na reformu súdnictva, boje s korupciou, organizovanou trestnou činnosťou a nezávislosťou médií. Podporujeme rozhodnutie o členstve v NATO Vidíme, že e, vplyv Ruska a chuťke Ruska v tomto e, regióne rastú, ale napriek tomu e, dúfam, že Černá hora sa stane členom NATO a bohužiaľ nemôžeme to dovoliť, aby ste dvakrát vystupovali a teraz komisia. Ďakujem veľmi pekne, vážne pán predsedajúci. Ctení poslanci, parlamentu. Blahoželám pánovi Tánakovi eh, k návrhu uznesenia o, Monten- o Černej hore. Eh, súhlasíme s vašim hodnotením a návrhom eh, textu. Tiež si vážime, že integrácia v Úniu je kľúčovým smerom politiky. Je to zosladenie s zahraničnou bezpečnostnou politikou a konštruktívna úloha na západnom Balkáne a premiér Markovič minulý týždeň to zopakoval v Bruseli pokiaľ ide o prístup, e, pristúpenie k NATO, považujeme za e, dôležité, aby Čierna hora mohla sa slobodne rozhodnúť bez e, vonkajších vplyvov. Veľmi pozorne sledujeme vyšetrenie útokov v deň volieb. Voláme potom v politické diskusii sa vrátili do parlamentu E, spolu s vami vítame e, napredovanie e, pri rokovaniach. Máme 25 otvorených kapitol, dve kapitoly predbežne sú zatvorené a tešíme sa na pokračovanie rokovaní Právny štát e, a realizácia reform budú určujúce pri e, rokovaniach. E, súhlasíme s tým, že korupcia a organizovaná trestná činnosť nás veľmi znepokojuje a je dôležitá úloha príslušných inštitúcií s tým, aby sa mohli tešiť dôvere v tejto oblasti. Záverom spomeniem hospodárske záležitosti. Čierna hora musí čím skôr E, upraviť fiskálnu pozíciu a e, realizovať e, plán fiskálnej konsolidácie, realizovať štruktúrálne reformy, pokiaľ ide o neformálny sektor hospodárstva. Ďakujem za túto príležitosť vymeniť sa názory hľadom situácii v Černej hore. Pán spravodajca, prajete si opätovne slovo. Pán Tanok. Áno, chcel by som osobitne poďakovať tieňovým spravodajcom, najmä e, Edvardovi Kukanovi, môjmu starému priateľovi, za e, slova uznania a takisto e, kolegyne Lunaček. Obaja majú obrovské skúsenosti s Čiernou horou. Taktiež vítam pripomienky ohľadom toho, že Čierna hora zasúľaduje svoju zahraničnú bezpečnostnú politiku voči sankciám voči Rusku na rozdiel e, mm, e, od Srbska boj za organizovanou trestnou činnosťou, podpora e, právneho štátu sú stále dôležité úlohy, vláda si to uvedomuje a snaží sa vylepšiť situáciu rok čo rok. Budem zohľadňovať všetky navrhnuté pozmeňujúce návrhy, najmä v oblasti ľudských práv, životného prostredia, Eh, slobody médií a tam, kde budem môcť, eh, budem sa snažiť ich zakomponovať najmä eh, od kolegyne Anny Marie Dox, ktorá je predsedom príslušného výboru. Ďakujem veľmi pekne. Lehota na predkladanie pozornosť nahoru 7. februára. 28. februára budeme hlasovať o správe. Tým sme uzavreli verejnú časť schôdze. A teraz e, krátka prestávka a potom nasleduje schôdza koordinátorov. Ďakujem.